ale sú tu na to, aby nám zabezpečili bezpečnosť údajov. Ehm, odhalenia masového sledovania bezpečnostnými službami prekvapili všetkých, e, keď e, pri, prekvapenie je určite jedným z dôležitých elementov špehovania aj keď e, že to je prvok, ktorý je pomerne predvídateľný, vy môžete očakávať, že ľudia sú špehovaní, sledovaní, e, preto sme aj na to pripravení. A boli sme len trošku prekvapení e, tým spôsobom alebo pôvodom takéhoto sledovania. Európa má obrovský alebo robustný rámec dát, ktoré sú zabezpečené. A dá sa, že niekedy viac ľudí ich e, sleduje a kontroluje, než, čo, než tí, čo pracujú v Európe. A to znamená, že existujú viaceré systémy, ktoré fungujú na viacerých úrovniach, vrátanie monitorovania systému, aj pracovníci sú vysoko e, orientovaní vo svojej každodennej práci na bezpečnosť Bezpečnosť v Europole je, do, je kontrolovaná výborom pre bezpečnosť, pozostáva z odborníkov na bezpečnosť jednotlivých členských štátov a diskutuje predovšetkým o otázkach súvisiacich s bezpečnosťou. Akákoľvek zmena v systéme, tá je predkladaná tomuto výboru pre bezpečnosť, ktorý musí schvalovať eh, takéto návrhy. Tiež pokiaľ ide o nábor pracovníkov, tam platia tiež veľmi prísne pravidlá. Zamestnanosť v Europole je obmedzená len pre európskych občanov, ktorí majú bezpečnostné previerky. Eh, Isté zostávajú viaceré, ale určité slabé miesta. Tie platia také v Europol, ako aj pre niektoré iné e, služby. Ide pre všetkým o externé e, služby i KT, e, keďže Ehm, má Europol obmedzené možnosti, ehm, tak musia tu fungovať aj externé siete a všetci konzultanti, ktorí pracujú pre Europol v oblasti IKT, musia tiež ehm, mať bezpečnostnú previerku a celú ich práca je kontrolovaná pracovníkmi Europolu. Nemajú prístup k systémom, ktoré sú operatívneho charakteru, nemajú ani prístup k spracovaným dátam. E, Europol neužíva služby cloud computingu ani žiadny externý hosting svojich operačných služieb ani KT. A pokiaľ ide o vonkajšie alebo externé údaje a ich e, pohyb, tak Europol má vysoko zabezpečenú sieť s členskými štátmi a s tými, s ktorými spolupracuje mimo Európskej únie. Tam platia veľmi prísne pravidlá e, pre prepojenie so, so sieťou Europolu. A všetky, všetky, všetok pohyb údajov je zakódovaný a všetko sa to kontroluje Europolom a ešte kým sa uskutoční nejaké spojenie s treťou krajinou, najprv sa overí všetko, celá bezpečnosť v súlade s predpismi. Europol má obmedzenú možnosť ehm, alebo ovplyvňovať ostatné agentúry, aj činnosť e, orgánov e, presadzujúcich právo v jednotlivých e, členských štátoch, ale je mm, poradným orgánom pri výmene údajov v oblasti ochrany údajov a podporuje dôraz na bezpečnosť a ochranu údajov v rámci tejto pracovnej skupiny. Vo všeobecnosti Europol očakáva, že jeho že takú dôraz na bezpečnosť, ako, aký kladie Europol, nekladie sa v iných agentúrach, pretože pre nás je vlastne bezpečnosť jadrom našej činnosti. Preto sa tak zameriavame na bezpečnosť a pre našu eh, operačnú činnosť eh, eh, rekrutujeme ľudí, ktorí pracovali predtým v oblasti organizovaného zločinu a boj proti terorizmu a podobne. Ehm, ale vieme si predstaviť, že tá kultúra, ktorú E, je v iných agentúrach môže byť iná, než, než je u nás práve preto, že my sa zameriavame predovšetkým na bezpečnosť. Um, potom je tu veľká otázka, e, že či máme akreditovaných pracovníkov, Ehm, a takisto, či sa využívajú externé služby pre rozvoj systémov a operácie, vrátanie cloud computingu pre externé uskladňovanie údajov, ďalej e, prísť so svojím vlastným počítačom je tiež dosť veľké riziko. E, ďalej Wi-Fi služby pre pracovníkov a návštevníkov, to je tiež dosť slabá stránka a e, tiež ehm, externý um, prenos hlasu a dát cez internet tiež predstavuje určité ohrozenie bezpečnosti. A Europol bol zapojený do množstva rôznych eh, šetrení a ale predovšetkým, pri, keď chceme e, riešiť e, masovú sledovanosť, treba sa informovať navzájom v inštitúciách, treba presne vedieť, čo bolo predmetom sledovania a treba sa chrániť pred takýmto, takýmto e, neželaným odpočúvaním a um, získavaním údajov. Ďakujem pekne, to je všetko zatiaľ z mojej strany. Predseda, ďakujem pekne aj za to, že ste dodržali svoj rečnícky čas, ale dokonca sa vám podarilo ušetriť ešte niekoľko minút, takže môžeme prejsť k druhému panelistovi, ktorý je profesor Udo Heldenbrecht, ktorý je výkonným riaditeľom agentúry ENISA. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež sa pokúsim dodržať 10 minút. No, v úvodných v rámci úvodu no by som mal povedať, že čo je úlohou našej agentúry, je sledovať rôzne biznis modely a sledovať hrozby bezpečnosti internetu a infokomunikačných technológií. Keď hovoríme o, o tých, o, na tému masového sledovania, chcel by som povedať, že mandát NEC Takže uvidím, akým spôsobom vám budem môcť prispieť do týchto diskusí, pretože by som sa chcel z tejto prezentácii sústrediť na otázky súkromia a jedným z najdôležitejších eh, otázok eh, z ochrany údajov, to je dôvernosť a utajenosť, tak aby údaje sa, e, keď sa vymieňajú, sa nejakým spôsobom neskompromitovali, nestratili a podobne. Tak v rámci tohto by som e, sa chcel držať vo, by som chcel týchto tém držať vo svojom príspevku. Keď sa pozriete na e, dnes, akým spôsobom funguje ochrana osobných údajov voči alebo versus uchovávanie údajov, e, tak ako to máme v Európe, ako to funguje v Európe. Ja som vždy sa snažil povedať toľko, že musíme si uvedomovať, že v našom súčas, našich súčasných biznis modeloch e, nová mena je osobný údaj. Je, môžem to povedať iným spôsobom. V niektorých prípadoch e, právo môže zničiť biznis týchto veľkých firiem, ktoré ponúkajú e, cloud computing a žijú z týchto služieb. Ďalšia e, skúsenosť, ktorú máme, pripravili sme štúdiu. My sme to, túto štúdiu vykonali v Nemecku, e, kde je veľmi silný zmysel pre súkromie. A na jednej strane si ľudia myslia, že je treba zabezpečiť e, bezpečnosť, ale na druhej strane sme zabezpečili webovú platformu, kde sme ponúkali e, lístky 50-60 e, eur a pýtali sme sme, či by nám poskytli telefónne číslo a ponúkli sme zľavu 50 cent, centov, 87 E, za 50 centov zľavu bolo ochotných nám poskytnúť svoje telefónne číslo. To bola štúdia. A keď sa, máme tu už Lisabonskú zmluvu, máme tu smernicu o ochrane údajov, o elektronickom podpise um, a tak ďalej. A posolstvo všetkého toho je v tom, že diskutujeme o veciach, ktoré máme z rôznych perspektív a keď máte nové technológie a keď sa pozriete späť do histórie, keď sa nová technológia stáva biznis modelom, potom začne tento model, biznis model fungovať eh, vo svojim, svojim vlastným životom. A keď eh, sa pozriete na údaje a na súkromie eh, údajov, Ehm, vidíte, že sú tu dáta, ktoré sa zbierajú, potom sa uchovávajú, využívajú, dávajú sa do kontextu s inými údajmi, potom môžete ich uložiť a ich použiť a na konci svojho života môžete dať tento údaj odstrániť. A keď hovoríme o súkromí a ochrane, potom sú v rámci tohto procesu rôzni aktéry zúčastnení a keď hovoríte o dôvernosti alebo integrite údajov, tak z technologického pohľadu a z pohľadu biznis modelu to sú rôzne um, fázy v živote údaju. Takže keď riešite údaje na internete alebo máte niečo dočinenia s údajmi, tak chcete vedieť, akým spôsobom môžete tieto údaje chrániť. Máte prípady, keď jednoducho pošlete svoje údaje a sú k dispozícii svetu, napríklad taká stránka Google+, nie všetci to zatiaľ používajú. Keď nechce, chcete svoje údaje zverejniť, tak nemali by ste jednoducho ich nikdy dať na internet. Ale my my, ako by som to opatrne povedal, že všetko toto eh, sú firmy, ktoré sú riadené americkým biznis modelom a jednoducho si vyžadujú, aby sme im poskytli naše údaje. A jednoducho vývoj za posledné roky preukázal aj, že koľko záznamov sa stratilo, ukradlo, niektoré z nich e, boli poskytnuté, boli zverejnené pred niekoľkými rokmi, množstvo údajov uniklo Sony, ale sú aj iné firmy, o niektorých možno ani nevieme, alebo neviete, že stratili údaje z rôznych dôvodov. Toto je z z úradu v Spojenom kráľovstve. To sú údaje o, o zásahoch, ale to je preto, lebo majú prísne predpisy o oznamovaní um, alebo zlyhaní, takže keď máte sektor, kde nie je povinné ohlásenie um, zlyhaní, tak uh, je ťažko získavať um, štatistiku. Toto sme robili spoločne uh, s pracovnou skupinou pre článok 29 a tu môžete vidieť, že začali sme na tom pracovať v roku 2012 a potom v roku 2013 sme to dokončili technickou skupinou, ktorá pracuje v rámci článku 29. A zámerom bolo poskytnúť väčšiu ochranu, keď nakladáte s údajmi, aj z hľadiska toho, ako s nimi nakladáte. A mali sme tu veľmi dobrú spoluprácu a snažili sme sa našou technickými odbornosťami maximálne pomôcť v tom práci tohto výboru pre článok 29 a tento dokument bude čoskoro publikovaný a zverejnený. Chcel by som ešte eh, sa vyjadriť eh, k kryptografii Keď ide o to, že keď hovoríme o ochrane údajov, tak e, je tu množstvo technológií, ktoré by sa mohli použiť na ochranu údajov, ale nie sú ani implementované, ani využívané, pretože nepredstavujú asi nejaký biznis prípad pre eh, obchodný prípad pre firmy, prečo to je, máme rôzne typy šifrovania, rôzne typy kódovania, eh, sú také kryptovacie metódy, ktoré sa veľmi ťažko dajú eh, napadnúť. Tiež je otázka, ako dlho je treba uskladňovať údaje v bezpečnej podobe, keď má, pre vás, keď máte nejaký projekt, ktorý beží pol roka a možno po vypršaní možno už mm, nepotrebujete mať e, to tak zabezpečené, ako keď vy idete e, mať e, nejaké rokovanie s vládou, a e, vtedy nechcete, aby to bolo zverejnené, ale keď už e, ten prípad vyprší, vtedy už môžu byť e, tie údaje zverejnené. Čiže v niektorých prípadoch je veľmi ťažké napádať hacknúť údaje, ale Niekedy máme k dispozícii množstvo technológií. To isté platí aj pre, pre e, elektronický podpis. Toto e, technológie sú k dispozícii už viac ako 10 rokov, ale stále sa nám darí vyposielať e, rôzne zlé e-maily, ktoré vyzerajú ako nejaké pohľadenice s nejakým niečím napísaným, tak každý si to vie prečítať a podobne. Čiže ak by ste, najjednoduchšie by bolo zabezpečiť e-maily, veľmi ťažko sa to táto technológia presadzuje, ale posolstvo je, že my tak niečo máme. Pripravili sme aj z, z úrovne NEC odporúčania, pretože máme množstvo publikácií, ktoré sú aj v jazykoch členských štátov a snažíme sa teda minimálne aspoň v angličtine poskytnúť, respektíve nemôžeme poskytovať všetko v 28 jazykoch E, takže základným posolstvom je, že technológie k dispozícii sú. A už sa blížim k záveru, ale potrebujeme viac e, spolupráce e, s pracovnou skupinou pre článok 29. My sme schopní poskytnúť aj stanovisko. Podporujeme aj smernicu NIS o bez, inter, bez, bezpečnosti internetu, takisto podporujeme aj rôzne um, šifrovacie a kodovacie mechanizmy a tiež um, je potrebné byť, pripraviť určité prepojenia medzi uh, smernicou a jednotlivými politikami a každý, kto je ochotný diskutovať o súkromí, je vítaný, aby s nami spolupracoval na uh, fóre predseda. Ďakujem pekne pánovi eh, Helmbrechtovi z emisí a pokračujeme ďalej pánom Florianom Walterom, ktorý je eh, nezávislým eh, konzultantom pre internetovú bezpečnosť. Ďakujem, že som sem mohol prísť. Som Florian Walter, som z Nemecka. Za ostatných 12 rokov som pracoval ako bezpečnostný konzultant a ten, čo testuje prienik do systémov. A moja práca je prenikať do systémov. Ja som prenikol do mnohých systémov konštrukcie automobilov, pasy, testovanie krvi v nemocniciach, systémy v autách. Čo, je, čo má počítač a počítačový operačný systém, do toho dokážem vniknúť. Priniesol som pre vás prezentáciu ale aj rady, e, ktoré pochádzajú z mojich 12-ročných skúseností z tejto činnosti. Prvá vec, ktorú treba pochopiť, je to, že nič sa nedá na 100% zabezpečiť a nikdy sa to ani zabezpečiť dať na 100% nebude. Bezpečnosť je vždy niečo, čo treba vyvážiť s inými vecami, to nejde, tu, tu nejde o to, či ste zabezpečení alebo nemáte veci zabezpečené, ide o to, či to máte v dobrej rovnováhe. A rovnováha medzi čím? Rovnováha medzi dobrým využívaním, dobrou použiteľnosťou a zabezpečením. Alebo rovnováha medzi nákladmi, financiami a slušným zabezpečením. 100% bezpečnosť skrátka neexistuje, vždy si treba látku posunúť len tak vysoko, aby sa dali odstrašiť počítačoví pirati a hackery a aby sa neunúvali vnikať do vašich databáz, lebo by to bolo veľa práce pre nich. To je jedna vec. Ďalší problém, ktorý vnímam, napríklad Európsky parlament tiež žiada, aby vlády alebo bezpečnostné agentúre skrývali o problémoch s bezpečnosťou, o ktorých vedia. A potom tieto firmy skrývajú informácie o bezpečnostných problémoch ktoré, s ktorými sa stretli vo svojich počítačových systémoch. Takže neexistuje šanca jednoducho sledovať vývoj v tejto oblasti, pretože počítačoví piráti vedia presne, aká je mapa terénu, presne čo sa deje a vy neviete uh, už ako presne sa preniklo do systémov, aké konkrétne bezpečnostné diery sa objavili, neviete. Keď som tu bol vo výbore LIBE, a hovoril som o tomto probléme. Bohužiaľ, nikto ma nepočúval. Teraz musíme riešiť dôsledky toho, že existujú diery v systémoch a že sa nimi treba zaoberať, že existujú, neskrývať tu, tento fakt. Ďalší problém je rozpočet. E, Národná bezpečnostná agentúra USA, NSA, má rozpočet celé, na celé miliardy aký máte vy rozpočet na vašu bezpečnosť a aký máte rozpočet na toaletný papier. Pravdepodobne by bol vyšší ako na zabezpečenie sieti. Nedá sa odhadnúť, či vás napadnú počítačoví piráti, alebo vás nenapadnú, lenže keď minete viac peňazí na toaletný papier ako na zabezpečenie sieti, tak potom čo čakáte od Národnej bezpečnostnej agentúry, že by sa vyhla vašim nezabezpečeným serverom? Veď oni majú veľa peňazí a prostriedkov na to, aby použili veľmi sofistikované metódy na napadnutie vašich systémov. Ďalšia vec je, na akej úrovni, aký vzdelaní, aký erudovaní sú vaši počítačoví odborníci vo vašich oddeleniach, ako dobre chápu systémy, o ktoré sa starajú, ako im rozumejú do hĺbky. Viete, pravdepodobne netušíte. A pravdepodobne ľudia, ktorí tam pracujú, tiež majú len istú obmedzenú vedomosť o systémoch, ktoré používajú. Samozrejme, že často sa to deje tak, že sa kúpi hotový software v obchode, často ho e, vyvinuli americké firmy a potom, čo sa s ním deje ďalej, keď je nainštalovaný, tak je možné, že už od výroby tam bola zabudovaná istá diera, kade sa dajú dostať dovnútra hackery, kade môže NSA vniknúť dovnútra. Vy máte operačné programy, máte, pre, e, robíte s danými softvermi a viete, aké majú bezpečnostné diery? Viete, či tam je už od výroby zabudovaná takáto cesta, takýto koridor pre možného útočníka? Neviete. Keď ste útočník, pirát máte strategickú výhodu v porovnaní s tým, čo sa proti vám bráni. Pretože ako útočník jediné, čo potrebujete, je nájsť jedinú dieru, jediné slabé miesto. Ako obranca, ako ten, čo mu patrí bezpečnostný systém, musíte nájsť každú jednu slabinu systému, každú jednu dieru v bezpečnosti systému. Nielenže na to musíte mať vynikajúco vyškolený personál, ktorý sa neustále vzdeláva a dostatok finančných prostriedkov a dobré technické systémy, ktoré chránia vašu infraštruktúru, ale potrebujete aj istú schopnosť alebo intuitívne vedieť, že ste boli napadnutí, že počítačoví pirati vnikli do vášho systému, mali by ste to byť schopní nejako vedieť. Sú iba dva druhy organizácií. Tie, ktoré vedia, že už bol ich systém napadnutý a tí, ktorých systém bol síce napadnutý, ale tie organizácie o tom ani netušia. Aj o tomto by ste mali premýšľať. Viete, že bol váš systém napadnutý? Mali by ste mať niečo ako detegovanie pokusu o narušenie systému, detegovanie incidentu. Mali by ste potom ďalej mať rozpracovanú analýzu toho, čo sa vlastne stalo a nie až o 6 mesiacov neskôr, ale hneď na druhý deň. Najlepší hekery sú tí, ktorí vniknú do systému, poprechádzajú sa tam, odídu a vy ani neviete, že tam vôbec boli. A tie, čo, a tí hekery, ktorých platí štát, verte mi, tí vedia, čo robia, tí vedia, poznajú váš systém znútra aj zvonka lepšie než váš vlastný počítačový personál. Takže viete, keď e, útočník napadne jeden z vašich systémov, je vo výhode, pretože našiel jednu malú slabinu a dostal sa do vášho systému. Ale len čo je tento útočník vnútri, narušil váš systém, jeho strategická výhoda sa ruší a teraz ste vo výhode vy, pretože je, vy máte pod kontrolou hardware, šťavu, elektrinu do systému. Vy máte teraz šancu chytiť toho hakera, ale treba si najprv uvedomiť a mať zabudované informačné systémy o tom, že ste boli napadnutí, že bolo vniknuté do vášho systému. A na to treba naozaj včasné výstrahy, včasné systémy informa- o informovanie o vniknutí, aby ste vôbec vedeli, že sa niečo s vašim systémom deje. Takže antivírusová ochrana je jedna vec, ale systém, e, ktorý hlási vniknutie, to je ďalšia, ďalší typ ochrany. Nie, e, antivírusový systém to nepokrýva. Lenže všetky tieto systémy tiež sú vyvíjane v Amerike a viete prečo? Pretože to vlastne je čosi ako hadí olej, ktorý vôbec nefunguje. Antivírusové systémy, ktoré vyrábajú firmy a ktoré tvrdia, že to je niečo súvisiace s bezpečnosťou, nie je nič iné, len posilnenie e, možnosti vniknúť do systému. Tieto systémy istým spôsobom spracovávajú údaje a to je e, špeciálnym spôsobom a keď už tieto antivírusové programy máte e, zabudované, tak uľahčia vniknutie. Nemáte vôbec oveľa bezpečnejšie systémy ako pred antivírusovými programmi. programami. Čo treba urobiť je mať dostatok personálu, ktorý kontroluje, či vaše systémy sú napadnuté vírusmi alebo niečím iným. Personál, ktorý zo spodu, z vrchu, z dola, z hora pozná vaše systémy a personál, ktorý hneď zbada, že niekto vnikol do systému niečo, zmenil, zmenil vitálne fungovanie celého systému tak, aby bol útočník vo výhode. Tiež to znamená, že by ste nemali mať jedného administrátora, ktorý sa stará o tisícky rôznych systémov. Ak pracujete s dôležitými systémami, tak pre každý takýto mimoriadne dôležitý systém treba mať jedného špeciálneho administrátora, aby sa dokázal dozvedieť maximum o tomto systéme. Takže Komplexita, zložitosť je najhorší e, nepriateľ bezpečnosti a na toto vždy myslíte, keď štruktúrujete vaše oddelenie pre počítačovú bezpečnosť. Potrebujete dostatok zdrojov a takmer každá organizácia potrebuje viac IT odborníkov, ako zamestnáva vo svojich oddeleniach a musia byť lepšie vzdelaní, ako sú tí, ktorí tam práve pracujú. To je vysoká pravdepodobnosť, že je tomu tak. V zásade toľko rád z mojej strany. Toľko gradám, aby boli e, bezpeč- aby bola bezpečnosť EÚ inštitúcií lepšia. Ďakujeme pekne. Informácie e, z vašej strany boli veľmi dôležité. A dovolte mi, aby som vám pripomenul, spomenuli ste, že e, my oceňujeme veľmi úprimne každú jednu drobnú informáciu, ktorú sa tu dozvieme a vo výbore LIBE máme tu možnosť dozvedať sa tieto informácie a dovolte mi ubezpečiť vás, že keď už prišlo aj pred vami mnoho iných rečníkov, my ich počúvame. Niektorí z nás počúvajú týchto rečníkov. Počúvajme vás a počujeme, čo hovoríte a ďalej rozvíjame tieto veci, ďalej robíme si z toho uzávery, názory Samozrejme oceňujeme každé svedectvo, každý, každý výrok, ktorý tu odznie. Toľko z mojej strany a teraz sú tu tri. Traja panelisti, e, Bogadič z Europolu, pán riaditeľ Enizy, e, pán Helmbrecht a pán Walter, e, bezpečnostný konzultant. Títo traja v paneli teraz dostanú otázky. Budú dva okruhy otázok. Prvé kolo spravodajca, pán Claude Moraes, tieňoví spravodajcovia. Potom bude prvé kolo odpovedí. Všetci naši panelisti, pán Olivier Bulgelsdík, pán Udo Helmbrecht a pán Florian Walter budú odpovedať. A potom v druhom kole sa môžu pýtať aj poslanci, poslankyne a všetci hostia, ktorí sú prítomní v tejto miestnosti. Slovo má náš koordinátor, pán Claude Moraes. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. To bola veľmi zaujímavá eh, výmena príspevkov. Ja rozmýšľam, aké softvery som si vlastne nakúpila, ako fungujú teraz, ale to nie, iba tak na okraj. Ja by som sa obratil na kolegu z Europolu. Našou témou, opakovanou témou vypočutí vo výboru LIBE je práve počítačová bezpečnosť, tak sa nečudujte, že budete dostávať podobné otázky od mnohých a táto otázka, ktorú chcem položiť, je, aká je rola Europolu pri detegovaní počítačových zločinov. Vy ste povedali, že ste e, skúmali, riešili, vyšetrovali rozličné obvinenia z napadnutia systémov počítačových a vaše počítačové centrum má chrániť, buď, a ono samo bude chránené, chránené proti vniknutiu do ňoho. Ale problém je, že Europol má skladať účty demokraticky parlamentu a počuli sme mnohé obvinenia. Napríklad Belgacom. To bolo nie obvinenie, ale dokázané vniknutie do systému Belgacomu. Prišli predstavitelia Belgacomu nám potvrdiť, že to je pravda, žiadne mm, obvinenie, ktoré by nebolo pravdou. A ďalšie podobné výpovede sme počuli a moja otázka je, prečo nevyšetrujete viac takýchto napadnutí a mienite v budúcnosti vyšetrovať ich viac? A ďalej niečo, čo by chceli ešte vidieť všetci kolegovia. Je to otázka pre Enisu a pre pána Waltera. Súčasný parlamentný bezpečnostný počítačový systém v príspevku od Enisy ste hovorili o našom vlastnom systéme, o kódovaní, šifrovaní. Mohli ste byť však konkrétnejší, čo sa nedávno stalo v počítačovej sieti v parlamente? Ako je možné takýmto incidentom, takémuto konkrétnemu incidentu, ako bolo možné zabraniť? A ďakujem pánu Walterovi. Vy ste hovorili o komerčnom softveri, ktorý si kupujeme, programy, ktoré si kupujeme na, v obchodoch. Nevieme, aký je zdrojový kód, takýchto, takýchto softverov a riešenie s open source kódom, teda s tzv. otvoreným kódom, by bolo podľa vás lepšie? Kde vy sa obratíte, keď teda ste odsudili s tým spôsobom tieto komerčné riešenia, komerčné programy? Ďakujeme, to bolo prvé kolo otázok a teraz bude prvé kolo Odpovedi v tom istom poradí. Prvý bude pán Burgersdyk, pán profesor Helmbrecht, druhý a napokon pán Walter. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, pán Moraes, za vaše otázky. Európske centrum pre počítačovú zločinnosť bolo založené v rámci Europolu. Europol má na to rámec, má na to mandát a ciele pre toto naše centrum. Sme tu na to, aby sme podporovali členské štáty pri ich vyšetrovaní počítačovej zločinnosti závažnej, teroristickej napríklad, počítačovej zložito- e, zločinnosti. Dôležité je vyšetriť veci a pohnať páchateľov na zodpovednosť. Keď sa pozrieme na štátom sponzorované aktivity, Samozrejme, šanca, že niekoho odsudíme za takúto štátom sponzorovanú počítačovú aktivitu je malá. Zameriavame sa na organizovaný zločin, tam môžeme zločincov posadiť za mreže. To je naše kľúčové zameranie a máme veľa práce v tejto oblasti, verte nám. V rámci Europolu e, fungujeme bez rozpočtu. Takže keď si predstavíte tie návaly práce, ktoré sa na nás hrnú, sme naozaj úspechom, keď si toto vezmeme do úvahy in, inter, medzinárodnejšie zamerané členské štáty, ktorí pracujú aj s externými partnermi na obrovských prípadoch, naozaj po, využívajú počítače proti organizovanému počítačovému zločinu. Toto je veľká zmena proti čisto národnému vnútroštátnemu vyšetrovaniu s prípadnými medzinárodnými ohnívkami alebo prepojeniami. Vidíte, aký je to rozdiel. Tie tisícky prípadov stovky prípadov, ktoré riešime. Predtým sme ich riešili desiatky. Takže prípady sú oveľa väčšie, ale máme obmedzený personál. A to, čo presahuje rámec toho, na čo máme mandát, to sledovať jednoducho nemôžeme, riešiť jednoducho nemôžeme. A členské štáty si musia stanoviť priority, ktorú prácu treba odviesť ako prvú, ktorú treba urobiť a ktorú nie. Pán profesor Helmbrecht, máte slovo. Je mi ľúto, že až odpovedám ako druhý. Vy si môžete vymeniť to poradie odpovedania. ENISA vôbec nerieši počítačové systémy európskych inštitúcií, takže nevieme, čo sa tu stalo. A nie som tá správna osoba, ktorej bolo treba položiť túto odpoveď. Odpoviem iba na tú otázku o otvorenom zdroji, softverovom, open source, či sa treba zaoberať alebo obrátiť na taký, takéto riešenie alebo nie. Myslím si, že problém počítačovej bezpečnosti je, spočíva v tom, že tí, ktorí produkujú antivírusové softvery a podobné veci, musia na tom zarobiť. Ale bezpečnosť počítačov nie je niečo, čoho primárnym cieľom je zarobiť to je ten rozpor. Ak ste firma a máte produkt, otázka pre vás je, koľko míňať na minút na mobilný telefón v bezpečnostných rozmeroch, keď ho idete predať, koľko bezpečnostných e, zabudovaných poistiek dáte do auta, aby to nestalo príliš veľa. Takže tu máme zabudovaný istý biznis model, istú obchodnú praktiku. A podľa mojich skúseností, ja som 6-7 rokov bol hlavným bezpečnostným e, úradníkom istej firmy v Nemecku a takisto som riadil bezpečnostnú kanceláriu inú. V tej prvej som sa zaoberal iba Microsoftovým softverom, Oracleovým, IBM softverom. To je veľmi ľahká úloha pre e, niekoho, čo sa zaoberá bezpečnosťou. Iba tieto tri softvery som riešil a dúfate, že sa neobjaví žiadny problém. Ale v tej druhej agentúre, kde som pracoval, Tam sme mali Microsoft, ale nie, nie je to reklama, mali sme open source in, pre iné systémy, ale je to nočná mora pre počítačových technikov, ak majú zabezpečiť interoperabilitu medzi Microsoftovými bázami a open source bázami softverov. Treba teda stále pozerať na finančnú stránku celej veci a na to, že antivírusové bezpečnostné systémy sa predávajú pre peniaze. Ja súhlasím s pánom Abraham, Brechtom, hovorí pán Walter, že bezpečnosť je proces. Je to nie, nie je to niečo, čo je pekne uzavreté, miniete na to peniaze a to sa pekne uzavre, to vyrieši, môžete si to odfajknúť. Antivírusy, firewall, ochranné programy a podobné bezpečnostné programy takisto sú na to, aby zarábali tým, čo ich predávajú peniaze. Je to zároveň isté bremeno pre tých, ktorí si kupujú tieto programy. Takže táto finančná otázka tu je na jednej strane aj na druhej. Vy ako Európsky parlament by ste mohli v tomto zasiahnuť. Prečo je to bremeno pretože tie firmy, čo predávajú tieto antivírusové problémy, chcú zbohatnúť. Chcú, aby ich akcionári dostali vysoké sumy za akcie. Jedno im je, či vlastne ten ich produkt totálne zabezpečí niečo to by chcelo vložiť do svojich produktov oveľa viac peniaze a úsilia. Oni ignorujú istým spôsobom bezpečnosť, dávajú vám niečo, čo ja nazývam software bananovej šupky. Keď, vás, keď vám to dodajú, je to ešte zelené, nie je to celkom zrelé, vypracované a nefunguje to celkom dobre. Je tu jednoduchý ekonomický dôvod, prečo to takto funguje. Taký, taký, takýto nezrelý software predajú vám to, pretože chcú zarobiť. Aha, vy to kúpite a oni sa ďalej už o to nestarajú, čo bude s vašou bezpečnosťou. Vy, parlament, by ste mohli zmeniť túto rovnicu, ak by ste brali na zodpovednosť e, softverové firmy, tak by sa to dalo. Keď e, vám prasne pneumatika na aute, tak je pôvodný e, výrobca za to zodpovedný. Keď sa brzdy pokazia, tak výrobca musí vám opraviť brzdy, dodať vám ich, opraviť, namontovať a tak ďalej. A softverové firmy nemajú túto zodpovednosť vy by ste mali spôsobiť, aby tieto firmy museli zaplatať bezpečnostnú dieru, ak ich software spôsobí nejakú poruchu alebo vniknutie umožní. Prvú vetu, ktorú si prečítate v tom drobnom písme, čo máte pribalené v letákoch, tak tam máte napísané, že výrobca softveru nezodpoveda za žiadne vady spôsobené jeho výrobkom. Nikto si túto vetu nečíta. Prečo je to tak? Lebo hospodárske výsledky firiem, ktoré predávajú antivírusovú a inú ochranu, sú dôležité pre, pre nich a tým, že nemajú vyriešené túto zodpovednosť, toto branie za zodpovednosť, prečo by sa snažili sami si zlepšiť svoj vlastný program, prečo by mali ponúkať takéto služby navyše, že by im e, bolo možné vrátiť vadný software, oni by ho museli opraviť, museli by zabezpečiť reťazec subdodávateľov, veď to by ich stálo peniaze, prečo by to robili sami, keď nemusia. Vy musíte spôsobiť, aby museli. Druhé kolo otázok, tieňoví spravodajcovia. Sophie Indveld, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem týmto trom ďakujem za... Pekne ďakujem trom pánom za úvody. Takže je e, otázka kultúry, bezpečnosti, ochrany údajov. To všetko som si vypočula so zaujímavým, pretože toto vás e, e, všetko hlavne zaujíma, ale e, ja viem, že ke, ke, toto vš, e, všetko sa, za, na všetko sa myslí, len sa nemyslí, bo to často na ľudí, ktorí za tým všetkým stoja. E, po tom, čo som počula slova môjho tuto suseda, po mojej ľavici, tak som trošku skeptická, keďže povedal, že nikdy nezabezpečíme 100% bezpečnosť e, a ešte aj ten rozpočet, ktorý si vyžaduje, ktorý sa týka bezpečnosti, e, to, na toto sme poukazovali už aj v tomto výbore v minulosti, ale často je, je problém v stanov- názoru verejnosti. Ja veľmi kľudne pôjdem vo, medzi ľudí a budem bojovať za väčší rozpočet e, e, európsky za väčší európsky rozpočet, čo im si môžem e, si byť istá, že akurát sa mi odmenia tým, že ma nezvolia. Takže my sme sa maximálne snažili získať lepší rozpočet, ale určite je to niečo, čo E, treba vziať do úvahy a vaša otázka, to, čo ste povedali o zodpovednosti a uviedli ste porovnanie s autom a jeho brzdami, ale to je niečo, kde môžete určiť normy a tam buď brzdy fungujú alebo nie. Pričom vy sám ste vysvetlili, ako sa vyvíjajú eh, hrozby bezpečnosti neustále. Takže keď si kúpite nejaký produkt, ktorý v daný moment zodpovedá bezpečnostným podmienkam v tej chvíli, už eh, to možno, že nie je také v poriadku, alebo ne, neplatí to o rok. A neviem, že či tá firma, ktorá to produkovala, za to je zodpovedná napríklad aj o rok. Neviem, ako sa určujú normy v oblasti IT. Potom je tu ďalšia otázka, ktorú som si prečítala včera v novinách o prípade Belkakomu, ktorý sme tu sledovali a že sa maximálne snažili odstrániť škodlivý software zo systému a zdá sa, že sa im doteraz ani nepodarilo. Ja teda nemám ani predstavu o týchto veciach. Ja mám maximálne počítať, že svoj telefón, ale si myslím, že tým pádom to musí byť dosť tvrdá vec keď eh, si s tým teraz eh, neporadili, tak by som chcela vedieť, čo si vymyslíte o tom, že čo by za tým mohlo byť. A potom je tu ešte otázka, ktorá nie je smerovaná niekomu konkrétnemu, ale skôr ide o to, že ja som dosť eh, zmetená, keď tu hovoríme o bezpečnosti bezpečnosti sieti Európskej inštitúciu, keď pred týždňom bol v sieť heknutá veľmi jednoducho. A ja som mm, bola svetkom, že eh, IT oddelenie povedalo, že je potrebné, aby sme si všetci zmenili hesla a eh, nefungovalo Wi-Fi pár dní. Takže neviem, už teraz je všetko v poriadku, už sme bezpečí? Takže keď máme diskutovať o bezpečnosti našich vlastných systémov, mali by sme tu mať zodpovedných ľudí. Mali sme ich tu mať, e, my sme ich tu aj mali pred týždňom, keď e, došlo k tomu heknutiu, ale oni povedali, všetko je v poriadku. Mali by sme ich asi sem pozvať naspäť. E, ďakujem pekne. Takže my počuli sme si otázky, teraz odpovede. Yeah, to my, uh, to my knowledge, Mr. Snowden was a contractor. So was, he was hired from our Eh, bol tu, bol tu niekto, kto bol najatý z, zvonku do organizácie a preto tam musíme jasne rozlišovať medzi interným stáfom a, kontrakt, a dodávateľmi. Dodávateľia nemajú prístup k operačným systémom, nemajú prístup k údajom. Tam je jasné oddelenie, čo, k čomu prístup majú, ale plne súhlasím s tým, ako aj tuto kolega rečník povedal, že nie je možné zabezpečiť absolútnu bezpečnosť. Musíte len si byť istí, že ste maximálne, čo ste preto urobili, čo sa dalo a všetky, čo sa da, preto urobiť dalo, ste urobili. A aj tak to ešte neznamená, že e, vám to nezlyhá. To môže zlyhať kdekoľvek. To som sa snažil zdôrazniť a aj v našej organizácii je takáto kultúra bezpečnosti, aj medzi kolegami, ktorí sa navzájom opravujú, keď niekto nevezme, neberie bezpečnostné predpisy dostatočne seriózne do úvahy. Ale je pravda, že je to otázka zabezpečovania vysokých noriem po svojej organizácii. A pokiaľ ide o prirovnanie s brzdami, E, to je v poriadku, čiže moje auto po 4 rokoch bude musieť e, byť testované každé 4 roky. Keď moje e, brzdy nefungujú, tak nemôžem používať auto, ale keď môj počítač už nefunguje alebo niečo, alebo je hacknutý, tak ja môžem ho ďalej používať naďalej. Nie je zodpovednosť ani pre mňa, ani pre výrobcu z hľadiska toho, aký to má vplyv na celkovú bezpečnosť. Nikto nie je, kto by mi povedal, že ty nemôžeš tento počítač už ne, e, nechať bežať na tejto sieti, ty musíš ísť e, niekde dať čo opraviť a potom by si sa mohol vrátiť späť na, na internet. Nič také nie je. Čiže je tu otázka zodpovednosť e, nie len výrobcu, ale aj užívateľov general statement. Uh, Mám takú všeobecnú pripomienku teraz. Uh, keď si uh, zapnem svoj um, Wi-Fi, tak je tam, nájde to sieť niekoho. Čiže e, problém, ktorý tu máme, je vzdelávanie na oboch stranách. A je to, čo hovoril Walter, že je tu aj otázka rozpočtu, ale problém je, že my máme technológie, s ktorými sme nevyrastali. Nie sme vlastne s tým zžití. A keď sa pozriete späť, internet vznikol veľmi jednoducho, veľmi jednoduchými protokolmi na začiatku a za posledných 20-30 rokov sme budovali bezpečnosť eh, akoby neskôr na to. Čiže každý sa snaží využívať tie všetky top možnosti bezpečnosti, kódovania a tak ďalej, ale keď sa pozriete na to, čo sa stalo s tými, e, s tými heslami e-mailov parlamentu, tak e, aj dnes je veľmi jednoduché, jednoducho ako súkromná osoba e, sa, sa, sa napojíte do Wi-Fi LANu a môžete tam hacknúť tie hesla a stratíte dáta. Čiže dobrá vec je, keď si zmeníte hesla, ale to funguje naďalej. Čiže to je, to je niečo podobné, ako by ste na mokrej ceste nešli rýchlosťou 200 km za hodinu. A toto vlastne je to, čo robíme e, s prípade z týchto našich e, počítačov. Čiže je treba lepšie informovať, šíriť osvetu, ako e, treba šíriť informácie e, pre verejnosť, užívateľov, aby vedeli, čo sú rizika a aké sú to rizika a ako na to reagovať. Um, yeah, to first sentence to the first question which uh, I, which I... Prvá otázka na s, s, s softverom open source, môžete sa s otvoreným zdrojom, môžete sa aspoň pozrieť, čo ten software robí. Ak v prípade núdze e, sa to dá opraviť, e, keď máte, prečo máte source, ale v prípade komerčného softveru nemáte šajnu, čo funguje, to ako čierna skrinka, do toho dnu nevidíte. A pokiaľ ide o ostatné otázky, ja by som začal tým e, hacknutým tým, Eh, Wi-Fi tu v parlamente pred dvoma týždňami. Vy ste to vlastne spomínali už predtým. To ľudský faktor, ale aj určité technické faktory. Ak som, tak ako som to ja pochopil, je tu hostovské eh, Wi-Fi LAN a niektorí eh, z pracovníkov použili tento hosťovský lan na dostať sa k e-mailom pracovníkov EP a takým spôsobom sa vlastne tento systém otvoril a niekto mohol ho heknúť, lebo sa dozvedela, aké sú hesla. Takže to znamená, že jedna vec je verejná Wi-Fi e, LAN sieť, kde sa môže každý pripojiť a každý môže posielať dáta a prostredníctvom týchto sietí sa dostáva niekto, išiel do súkromného mailu takýmto spôsobom, takže to je ľudský faktor a potom niekto v parlamente e, tiež dostatočne dal pozor na to, aby vaše e-maily, telefóny a všetko neboli, nešli predovšetkým cez zakodovaný tunel. Ak máte napríklad Eh, VPN, teda túto sieť, um, stále vám to nepomôže, pretože nevidíte eh, meno užívateľa ani, ani heslo, lebo je to celé zakodované, ak je eh, to zakodovanie v poriadku. A keby ste dodržiavali usmernenia ENISY, tak je to možno neheknutelné možno tak pre takého 14-ročného chlapca, ktorý to asi mohol tak byť. A pokiaľ ide o um, škodlivý software Belgakome, tí, tí, ktorí útočia, tí poznali tú sieť oveľa lepšie, než tí, čo sa bránili. Belg možno má jedného administrátora na možno stovky alebo aj tisícky systémov. Zatiaľ čo útočníci majú tým vysoko skúsených hekerov, aby u, zautočili na jeden systém a aby tento systém bol pre nich alebo predstavoval vstup do e, tejto organizácie. Takže často je to tak, že aj často tí, ktorí to napadajú, e, e, napravia systém, tak, aby niekto mohol vidieť, že vstúpili do systému. Čiže keď ste útočník, najlepšie pre vás je, je nechať systém fungovať, lebo to vyzerá, že všetko funguje a nikto nič podozrivé nevidí a nejde nikoho ich hľadať. Takže ja sa neprekvapuje, že sa vám nepodarí odstrániť ten zlý software, pretože tí e, útočníci sú skúsení, majú veľa ľudí na jednu úlohu, a na druhej strane obrany je jeden človek, ktorý má na starosti stovky systémov. Tak ako to dôkladne môže on všetko preskúmať, ako to všetko môže on vedieť, že ako to celé je a č, do akej miery tomu technicky rozumie, čo sa deje v jeho systéme. Pravdepodobne je to komerčný software, ktorý kúpili, je to čierna skrinka, nemajú k tomu ani zdrojové kódy, ale keď majú dokumentáciu od výrobcu, ani tam sa všetko nespomína, čo tento systém je schopný urobiť. Neviete možno, že sú tam nejaké otvorené zadné dvierka v takýchto softveroch? pretože to vyrábajú firmy, ktoré sú mimo Európy a už opred ich e, ovplyvnili alebo infiltrovali nejakým niečím e, zlým. Takže keď aj odstraníte ten software, tak môže byť, že na druhý deň sa tam dostanú okamžite naspäť, pretože majú tajný e, heslo, ktoré ich pustí dnu cez ten systém, ktorý si otvorili a nie je tomu prvý, ne, nebolo by to prvýkrát, keby sa to stalo. Často, keď máte software s otvoreným zdrojom, aspoň môžete ako tak eh, preskúmať eh, tie ich zadné dvierka, alebo sa dostanete ako tak máte možnosť, aha, tak toto bol takýto chrobák, prepačte, my to, my to e, napravíme, ale v zásade e, to bol naozaj útok, e, ktorý bol cez zadné dvierka, ale väčšinou sa to ani, nečasto sa to dokáže dokázať, takže jednoducho väčšinou sa povie, že to bol jednoducho taký bug. A to je všetko. Ďakujem pekne. Teraz máme tu možnosť položiť otázky. Pán Albrecht. Ďakujem pekne, pán predseda. Zrejme ja budem tým, ktorý bude taký e, ofenzívnejší voči našim hostiom. Začal by som Europolom. pretože by ste nám toto vykreslili, že my sa máme tuto sústrediť na organizovaný zločin a tak ďalej. Keď ja sa pozriem do výročnej správy Europolu, ja tam vidím ako otázky e, boje proti terorizmu a je tam množstvo rôznych otázok. My tu hovoríme o počítačových útokoch. Ak nebudem ani hovoriť o počítačovej vojne, ku ktorej dochádza tu v Európskej únii, prostredníctvom útokov, o ktorých presne ani nevieme, že kto to spustil, čiže nemôžeme ani vylúčiť či to je nejaký zločinec, alebo niekto, kto funguje mimo zákona, alebo odkiaľ je, nemáme predstavu, ale je to útok. A nie je to iba malý útok, je to útok na Belgakom, je veľká vec. Útok ktorý bol dokázaný v dokumentoch Edwarda Snowdena, o službách v Európskej únii, o tom, čo robí Google, čo robí Yahoo a dnes zverejnený fakt, že lokalizačné údaje mobilnej komunikácie denne takisto boli sledované v Európskej únii. To je viac než organizovaný zločin. To, nie je, to nevyplýva z európskeho zákona, to je práve porušenie európskeho práva zákona ja by som zašiel ešte trochu ďalej. Tu sa hovorí o že snooping, teda, že sa tu hľadajú ekonomicky hodnotné informácie. Čo je za tým? Veď sú za tým obrovské peniaze, miliardy eur. A to je teda oveľa viac než organizovaný zločin. Toto je hospodárska kriminalita veľkého rozmeru voči bezpečnosti informácií a proti právam občanov. Ale to pre vás zrejme nie je až také dôležité. Takže keď o tomto hovorím, eh, musíte si tiež určiť svoje priority. Ja som mala taký dojem, že peniaze, ktoré vydávame, dávame naozaj na internetovú bezpečnosť. A áno, idú na to z peniaze, Dávame viac peňazí Europolu pre bezpečnosť a ja som za to ešte aj hlasoval a stále budem za to hlasovať. Ale potom prosím vám, robte tú prácu správne, tak ako máte. Pretože tu ide naozaj o to, že to sú zločiny a treba vyšetriť počítačové útoky. Chcem, by som vedieť, či vôbec aspoň nejaký orgán v niektorom členskom štáte, ktorý požiadal vás o pomoc, aby ste e, vyšetrili porušenie počítačovej bezpečnosti, či ktoré by porušili teda naše trestné, ne, trestné právo. Tak to je potom naozaj šokujúce aj vo vzťahu k tomu, čo sa stalo Belgakomu, aj vo vzťahu k prístupom k telekomunikačným službám v iných členských štátoch. A samozrejme, pokiaľ ide o prístup k miliónom alebo stovkiek miliónov občanov a ich e, osobné údaje, ktoré mali byť chránené. A nejde iba o základné e, alebo ochranu, ochranu údajov, ale ide aj o ochranu alebo utajenosť komunikácie. To je jednoducho ľudské právo komunikácie, takže ja naozaj e, si, nie som istý, či vo vašej organizácii chápete, o čo ide a Chcel by som, aby ste naozaj presadili tieto vyšetrenia a spýtali sa orgánov v členských štátoch, že či vôbec niečo vyšetrili, či šetria napríklad SWIFT. Pokiaľ ide o ten, tento prístup k údajom SWIFT, ktorý je všetko v rozpore s európskym právom. Vy, vy máte všetky možnosti, aby ste začali vyšetrovanie. A keď nemáte takúto požiadavku, tak by, mali by ste sa s tými e, orgánmi spojiť, pretože tu, takto sa robí boj s trestnou činnosťou. Prepačte, že hovorím tak dlho. A ešte k Enise. Ja si myslím, že aj tu treba si veci ujasniť, že na čo vlastne vznikla Enisa. Európska sieť pre, informa- pre bezpečnosť informácií a sietí. No a ja si myslím, že to obsahuje po ochranu všetkých informácií a informačných systémov v Európe a aj siete Európskej únie. Isté, keď hovoríte o CRT, o tých tretich tímoch, tak je to reakcia na tie určité neistoty, ktoré sú v Európskej únii a na to by ste sa mali sústrediť. A keď o tomto nechceme, nechcete hovoriť, tak potom hovoríme o tom, že vo všetkých našich e, e inštitúciách máme Microsoft, máme siete Microsoft, e, ktoré majú obrovské e, medzery a hackeri môžu veľmi ľahko sa dostať k mojim mailovým účtom cez Microsoft a ja si myslím, že mali by sme skutočne s týmto niečo robiť a ja by som sa chcel sústrediť práve na to a chcel by som sa spýtať, ako vy vidíte, že by sa dali tieto medzery uzavrieť a že čo je potrebné zo strany politiky, čo treba zmeniť. Ak vy e, súhlasíte s tým, že nechceme ohroziť bezpečnosť siete. A potom ďalšia otázka na pána Waltera. Chcel by som vedieť, či vy viete, prípade z takých prípadov ako Belgakom alebo iných telekomunikačných sietí a serverov v Európe, či viete o nejakých konkrétnych medzerách, kde sú tie slabé miesta, A či je tu niekto, kto sa o to stará, či došlo k nejakému zlepšeniu situácie. Ja by som jednoducho možno chcel trochu viac vedieť, aký je momentálny stav vývoja. Ďakujem pekne. Hey, this is the European Parliament, this is the Libre Committee, so it's only... Dobre, ďakujem. Je to, sme vo výbore Libe, tak je jasné, že máme právo položiť otázky a tiež vyjadriť naše názory. A samozrejme, máme právo, ale zároveň je tu aj určitý časový harmonogram, tak vás poprosím, aby ste sa obmedzili, keď kladiete otázky, pretože máme ešte ďalšie panely a ďalšie témy. Dobre, tak, tak nech sa páči, môžu zase odpovedať eh, panelisti. Ďakujem pán Burgersdik, ďakujem pán Albrecht za vaše poznámky a pripomienky. Máte pravdu. Keď máme takýto prípad, tak to samozrejme všetko treba zanalizovať a je veľa prípadov, ktoré prichádzajú masívnym spôsobom. My podporujeme členské štáty, aby sme sa uistili, že sa naše zdroje využívajú čo najlepšie. Prispievame našimi skúsenostiami, odbornosťou, prostriedkami a tak ďalej, personálom, ale nemáme tribunál na európskej úrovni, aby sme mohli tieto prípady na európskej úrovni riešiť, aby sme to mohli iniciovať. Je len národný systém, národné systémy, legálne národné systémy, ktoré musia riešiť túto otázku. Samozrejme, môžeme požiadať od členských štátov, aby sa konkrétnemu prípadu venovali. Ale keď vidíme e, pri našom poradenstve členským štátom, že sa robia určité veci určitým spôsobom, napríklad organizovaný zločit, zločin. A keď sa dostaneme k tým sponzorom, tak si musíme položiť otázku, tak či sme sa my, či naše centrum bolo vytvorené na to. My nepracujeme za, napríklad, nespolupracujeme s armádou. To je ďalšia domena, to je iná oblasť. A nestojíme za útokmi proti iným štátom na národnej úrovni. Sa to organizuje okolo spravodajských, nie policajných služieb keď chcú spolupracovať, tak sú to väčšinou policajné jednotky, obvykle to v jednotlivých štátoch spracováva prokuratúra a samozrejme je to teda v, národnej, v národnom poriadku alebo v národnej legislatíve. Oni sú zodpovední za to, aby bol e, e, ten, ktorý e, teda hekoval alebo ktorý prekročil zákon potrestaný. My sa zameriavame na to, že sa držíme pokynov členských štátov, čo urobiť a čo nie. Oni majú vyšetrovacie právomoci a v konečnom dôsledku aj oni rozhodujú o tom, kedy Europol zasiahne alebo nie, kedy do toho Europol zahrnúť. My sme členským štátom pomohli vo veľa prípadoch, keď sa pozriete na škody pre finančný sektor napríklad. Alebo všeobecné škody, ktoré e, kyberzločin spôsobuje v hospodárstve, tak e, členské štáty sú stále veľmi spokojné ale pokiaľ ide o štátne útoky, tak našu pomoc nevyžadujú. Pán Albrecht, ja mám dve konkrétne otázky. To znamená, že viete, a dokazujete, že tieto útoky vychádzali od nejakého štátu, viete, že ich inicioval nejaký štát, členské štáty vás o tom informujú, alebo ako to funguje? A tento prípad Belgacom, Google a tak ďalej, boli do toho zapojení ako? Prvá otázka. Zatiaľ sme nemali prípad, kedy by sme jednoznačne mohli povedať, že za tým bol nejaký štát a oni to potom vrátili naspäť. O tom by som bol informovaný. A k tej druhej, nie som si úplne istý, Neviem, či nás niekto formálne alebo neformálne kvôli Belgakomu Swiftu či iným e, kontaktoval. Mm, ja zodpovedám za stratégiu, nepamätám si teda, nie som zodpovedný za operatívu a nie o všetkom som teda informovaný. pravdepodobne, ale by som vedel, keby k niečomu takému došlo. Ale nemôžem vám to tu 100% zaručiť. Pán Helbrecht. Ja veľmi dobre chápem, čo hovoríte, ale pre nás ako Európsku agentúru je následovná výzva. súčasnej situácii ani rada, ani komisia, ani parlament nám nechce dať žiadne operatívne kompetencie. Máme tu nariadenie, ktoré platí až do roku 2018 a zmeniť ho musí parlament. My môžeme dávať odporúčania, máme e, techniku, technológiu, ale neostáva, neostáva nám nič iné, len dávať isté odporúčania. Takto je to nastavené. Toto je vnútorná charakteristika systému keď hovoríme o dnešnej problematike, o tom hromadnom sledovaní, keď e, tam členské štáty jednoducho nepripustia nič, čo zasiahne do vnútornej zvrchovanosti. Pán Walter, ako som už povedal, tie zadnie dvierka e, sa neexistujú a nikto ani na ne nenapíše, že toto sú zadné dvierka. Sú tam len chyby um, a nikto samozrejme nenapíše, že tieto chyby tam boli zanesené umyselne a ich, ich vlastnosťou je, že že sú tam len kvôli nejakému konkrétnemu účelu. Dva príklady z, pre, z vyšetrovania spred asi desiatich rokov. V jednom prípade to bolo v NT5 Microsofte. Niekto e, vzal kryptografické API, rozobral ten uzavretý zdrojový kód a Microsoft to nezistil. A tie odlaďovacie symboly potom rozoslal Takže bolo veľmi ľahké vidieť, čo e, robí akú funkciu. Dokonca na niektorých funkciách boli aj mena, takže bolo vidno, čo sa dialo. A nedalo sa to vyšetriť. A vtedy sa zistilo, že sa do toho druž, vložil druhý kryptokľúč NSA. Niektorí nás sa že to bolo v zálohe, že to bola záloha, ale to sú hlúposti. Na to nepotrebujete žiadny druhý záložný kľúč. Úplne stačí, keď si skopirujete, skopirujete jeden svoj kľúč a necháte si ho na rôznych miestach. Takže prečo vo Windows systéme bol kľúč nsa.t? Ja k tomu viem dať len jedno jediné vysvetlenie, ale ja si nechám, aby ste si to sami urobili túto odpoveď. Ďalší príklad nie je e, ďalší e-mailový program od IBM. Mali tam taký prvok, ktorý sa používal aj svojou funkciou na použitie. A bola tam hlavička k e, e-mailom. a čas kryptografického kľúča sa používala v rámci tejto hlavičky, takže keby ste boli mali ten druhý kľúč, tak by ste mohli čítať zašifrované e-maily a vďaka tým informáciám v hlavičke by ste boli schopní rozšifrovať väčšinu toho šifrovacieho kľúča. A jediný záver, na čo to vlastne celé bolo, keď ten kľúč dáte štátu alebo nejakej agentúre spravodajskej či inej, alebo orgánu v trestnom konaní, tak tieto orgány si to môžu prečítať na rozdiel od iných. Toto boli také implementované zadné dvierka. Ja si myslím, že Eh, už sa z toho poučili a už také vec nerobia, ale keď sa pozrite napríklad na routery, To je to zariadenie, ktoré odposiela naše údajové balíčky, máte ich aj v počítačových sieťach. Tak sa pozrite na ich bezpečnosť, vygooglujte si to a zistíte, že toľko veľmi zlomyselných chyb v týchto routeroch aj celá sieť e, s malým rozpočtom e, môže existovať alebo fungovať. Aj hackery bez nejakého veľkého financovania sa môžu e, aj niekoľko týždňov pozerať na váš systém, na vašu sieť a potom tie routery prebrať. Ak zvážite, že existuje nejaký administrátor alebo nejaká telekomunikačná firma, tak, ktorá má na starosti tisíce routerov, tak ako môže vôbec overiť ich bezpečnosť? Ako môže zistiť, že sa niečo stalo na niektorom z nich? Máme o neskorenie, ale ešte je tu stále, sú tu otázky tieňových spravodajcov. Ešte sú tu dva panely. Pani Ernst ak som to správne pochopila, tak zdá sa, že dávame viacej peňazí na vece papier než na IT bezpečnosť a vyzerá to tak. že stojíme z oči oči niekomu, kto je oveľa lepšie vyzbrojený. Keď sa pozrieme na ten operačný plán Európskeho parlamentu, tak sekretariat alebo teda orgány s radosťou súhlasili so škrtmi v rozpočte, hlavne v Európskom parlamentu. A do roku 2020 nemôžeme rátať s nejakou IT bezpečnosťou, pretože na to jednoducho nie sú financie. Vlastne celé to bolo pozastavené. Je tu krásna teória, ale v praxi sa to neplní. A ja si kladiem otázku, Áno, potrebujeme bezpečnosť, vy hovoríte, že potrebujeme situáciu stále sledovať, lebo sa vyvíja, ale jedno oddelenie s ničím nepohne, to je úplne jasné. Potom som od našej jednotky v parlamente dostala informáciu, že tu bol incident v prípade jedného e, kolegu a potom som si musela zmeniť heslo. No neviem, či sa takto dostaneme ďaleko. A moja otázka, čo ja ako poslankyňa mám robiť? Ako sa ja môžem chrániť? Čo by ste mi navrhli? Keď čelím takejto situácii. A nemôžem tiež dúfať, že sa dopracujem k nejakým financiám, veľkým financiám, ktoré by to pokryli, ktoré by to zafinancovali a potom Európo Skutočne neviete, nie ste informovaní o tom, že boli nejaké incidenty? Je to naozaj tak? Teraz si vypočujeme odpovede. Nech sa páči, pán Burger. Dík, máte slovo. Ak som vás správne pochopil, pani poslankyňa, odvolávali ste sa na moju predchádzajúcu odpoveď, že sme že si nie sme vedomí. Áno, bolo to tak. Overuje si rečník. Viete, je ťažké identifikovať, či ste boli heknutí, či niekto vnikol do vašho systému. Treba zabezpečiť, aby boli isté bariéry pred vniknutím na inštalované a ak už niekto vnikne do vášho systému, že je možné identifikovať zvláštne správanie sa systému a to, takúto výstrahu alebo podozrenie je treba analyzovať, spracovať a technický personál pravidelne má vyhodnocovať bezpečnostné opatrenia systémových nástrojov bezpečnostných je istý počet opatrení, ktoré je možné urobiť. Nič nezaručuje na 100%, že ste absolútne zabezpečení stále, v každej chvíli, 24 hodín denne. Ale je realisticky možné niečo urobiť, je možné zabrániť identifikovaniu incidentu, ktorý tomu sa nedá zabraniť, tomuto identifikovaniu, čiže každý by si to mal kontrolovať. Ja tiež každý deň nekontrolujem, či môj mobil je eh, už hacknutý, ale keď máte veľký systém, organizačný systém, očakáva sa, že technický personál ho bude pravidelne kontrolovať a tým minimalizuje snahu alebo pokusy o vniknutie do systému. Môžem odpovedať aj v Nemčine? Myslím si, že mali by sme teda eh, nechať to tam, čo patrí, kam to patrí. A myslím si, že Európska inštitúcia za bez, je tu na bezpečnosť a určite na túto bezpečnosť dávame viac peniazy, než na toaletný papier, určite. A pokiaľ ide o otázku, že čo môžete vy ako poslankyňa urobiť, e, tom je tu množstvo rôznych odporúčaní, ktoré vydávala Enisa, ako na, mám naložiť so sociálnymi sieťami, ako mám naložiť s rôznymi app softvermi, ako mám čo využívať, ako mám chrániť svoje e-maily. Je tu niečo také, čo sa volá PGP, čo sa dá ľahko využívať a dá sa to naučiť Ehm, keď má človek nejaký dôležitý e-mail, ten treba uh, archivovať a uzamknúť a tiež e, môžete aj vy veciam prispieť, lebo jednoducho aj tie veci, ktoré vlastne máme k dispozícii, tie sa veľmi málo využívajú. Pán Walter, máte slovo? Keďže neviem presne, akú technológiu používajú európske inštitúcie, takže neviem presne, koľko peňazí minete na toaletný papier a koľko na bezpečnosť počítačových systémov. Vo väčšine veľkých organizácií je to viac na toaletný papier. Ale čo by ste mohli urobiť, je možno využiť naplno zdroje, ktoré sú pri, pre počítačové e, oddelenia k dispozícii a mali by sa tieto oddelenia zamerať cieľovo alebo zacieliť na tie najzrejmejšie problémy, ktoré je možné vyriešiť. Možno by ste mohli zmeniť pravidlá, ktoré fungujú vo vašej vnútro, vnútornej správe organizácie. Vo veľkých organizáciách, ako je vaša, nemôže si ktokoľvek nainštalovať PGP a začať si šifrovať e-maily, pretože na vašich počítačoch ľudia sami veci meniť nemôžu, ale možno by ste mohli prijať rozhodnutia, ktoré by mohli umožniť ľuďom, aby si nainštalovali PGP, zorganizovať školenie, aby ľudia vedeli, ako túto, toto šifrovanie používať a zabezpečiť povolenia a súhlasy k týmto veciam. Ďalšia vec je možné je možné vyškoliť používateľov tak, aby sa obmedzil e, nepriaznivý vstup ľudského faktora do bezpečnostnej situácie. Ľudia by mali byť vyškolení v tom, ako sa správať bezpečne z, vo, na e, sieťach, ktoré fungujú bezdrôtovo. Pred niekoľkými týždňami to bol jednoducho ľudský faktor. Bola tu e, nezabezpečená Wi-Fi sieť, touto sieťou si niekto poslal nejaké údaje, ktoré niekto iný odkodoval, pretože neboli zabezpečené a potom sa dostal do systému, využil to. Ak každý si môže prečítať vaše heslo, keď robíte si s mailami, môže vám pozrieť cez predsa a pre, prečítať si vaše heslo, tak potom je to nezabezpečené. Ľudia nemajú potuchy, ako veci fungujú a že takéto niečo je možné zneužiť a potom vniknú do systému. Čiže vyškolte používateľov systémov lepšie, aby si boli vedomi rizik, ktorým čelia. Mali sme kolo odpovedí. Podľa plánu by teraz sa mali spýtať otázky ďalší poslanci, ale keďže tomu tak nie je, prejdeme na ďalší bod programu a sme naozaj pozadu časovo, takže čím skôr prejdeme k druhej časti, je to prezentácia pána Moraesa, pracovný dokument k praktík k praktikám monitorovania údajov v USA a v EÚ a v dopade týchto praktik na práva občanov Európskej únie. Ide tu o delegáciu do Washingtonu. Do Washingtonu ďakujeme, pán Moraes, že nám pomôžete e, dohnať časovú stratu. Srdečne zdravíme všetkých troch hostí, ktorí u nás boli v prvom paneli. Ďakujeme za to, čo ste nám povedali a že ste prišli. Ďakujem. Now, Mr. Moraes, floor is yours. Pán Moraes, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Kolegovia, skutočne sme veľmi, veľmi pozadu a viem, že ste tu mnohí hostia, že ste tu aj poslanci, ktorí musíte odísť na lietadlo, máte letenky a preto tým len preletím. Poprosím vás, aby ste to chápali tak, že sa nevyhýbam svoje povinnosti, ide tu len o časovú úsporu. Máme tu pred sebou 5 pracovných dokumentov, tie si tiež možno preštudovať. Pán predseda, ja by som sa venoval časti, ktorá sa venuje eh, monitorovaniu, skúmaniu údajov. Ďalej budem hovoriť o Washingtone, o našej delegácii a potom môžu mi ľudia položiť otázky. Takže Začneme pracovným dokumentom o praktikách a programoch monitorovania údajov v EU a v USA a dopade na práva občanov. V tomto pracovnom dokumente, ktorý sme vypracovali spolu s tieňovými spravodajcami, bol zoznamiť vás s veľkými programami prehrabávania sa v údajoch alebo monitorovania údajov, ktoré fungujú v EU a USA a o ktorých sme sa dozvedeli po odhaleniach zo strany Edwarda Snowdena. Na to boli potom reakcie a my sme sa snažili v našej e, delegácii odhaliť, čo je pravda, čo možné dokázať, čo je možné dokázať. Členské štáty EÚ a USA postupne vyvíjajú možnosti na analýzu a skladovanie údajov. Je to možno len preto, že takto postúpili komunikačné technológie, že je možné jednoducho vniknúť nepozorovanie do údajov a ďalej k tomu prispieva slabý mechanizmus dohľadu. Ide tu o to, že mnohé z týchto technologických napredovaní a využitia technického napredovania sa udialo bez verejnej rozpravy a napriek tomu sa používajú takéto pokrokové nástroje. Hovorili sme o európskom právnom rámci, hovorili sme o tom, ako toto masovanie, sledovanie údajov, aké má dopady na práva európskych občanov, na ich súkromie na ochranu ich údajov, na slobodu vyjadrenia, na právo zhromažďovať sa, právo na opravný prostriedok a slobodný eh, súdny proces. Na našich zasadnutiach výboru Líbe sme hovorili o tom, ako právne je možné zabrániť masovému sledovaniu toku údajov. Hovorilo sa o článku 17 dohovoru OSN o politických právach. Hovorila sa tu o ECHR, o národných spravodajských službách, ktoré spolupracujú s inými štátnymi spravodajskými službami z iných štátov. A hovorilo sa tu aj o e, novinároch, o oznamovačoch nekalých praktik, tzv. whistlebloweroch a o záležitostiach, ktoré s nimi súvisia, napríklad skúmanie dô, dô, odkazov, ktoré poskytol Alan Resbridger a reakcii zo strany štátov na takéto odhalené údaje, čo potom prispelo k autocenzúre novinárov, ktorí nechcú písať o takýchto ďalších odhaleniach, čo má negatívny vplyv na úroveň žurnalistiky. Čo sa týka oznamovateľov nekalých praktik, máme tu naozaj podozrenia z e, závažného porušovania ich ľudských práv, následne po takomto odhalení nekalých praktik a sú vystavení pomste štátov, odvete štátov za ich odhalenia. ECHR sa zasadzuje za slobodu prejavu, za slobodu zhromažďovania a Európsky parlament, občianská spoločnosť, Transparency International napríklad a ďalší chcú, aby bolo možné lepšie chrániť e, predmetné osoby aj údaje, o ktorých sa hovorí. Oznamovatelia nekalých praktík by sa mali zasadiť do istého iného rámca, ako teraz funguje. Toľko hovorí sa v pracovnom dokumente, je to iba návrh textu, takže sa vítajú všetky zlepšenia, pozmeňujúce návrhy k tomuto textu. Pán predseda, hovorím veľmi rýchlo, aby som ušetril čas a preto takto isto stručne poviem aj o tom, čo sa dialo vo Washingtone a potom sa môžeme venovať e, diskusii a rozprave. Je to trošku nedemokratické, keď sa pozrieme, koľko ľudí tu sedí za predsedníckým stolom a koľko je tu poslancov. Kolegovia, ktorí boli vo Washingtone, vedia presne, čo sa stalo. Ale oficiálne chcem oznámiť, najprv chcem poďakovať oficiálne sekretariátu a pánu Antonovi Dekánovi a každému ostat... všetkým, čo pracujete v sekretariate výboru LIBE a takisto kolegov z, vý... M, z výboru AFET. Za to im ďakujem, čo naozaj nazývam veľmi kvalitne pripravenou delegáciou Bolo veľmi ťažké zorganizovať program, ale napokon sme naozaj toho videli veľa. Všetko sa podarilo a ja za to chcem poďakovať. Naozaj sme maximálne využili čas. A teraz k jadru veci. Mám pocit, že za tieto tri dní, ktoré sme strávili vo Washingtone, sme sa zoznámili s kongresom, to, čo sa týka kongresu, v tejto téme. Stretli sme sa s kongresmanmi a s členmi Dolnej snemovne amerického kongresu. Stretli sme sa s výborom pre spravodajské služby, s výborom pre súdnictvo amerického kongresu. Mali sme ad hoc stretnutia prostredníctvom kontaktov zo zahraničného výboru AFED. Stretli sme sa s predstaviteľom vrcholným eh, NSA, s Kýtom Alexandrom. Hovorili sme o, s predstaviteľmi ďalších bezpečnostných agentúr a s radou pre bezpečnostné otázky technológie. Mali sme stretnutie s Robertom Litom, ktorý je eh, generálnym poradcom pre Národnú výzvednú službu a s bezpečnostným poradcom prezidenta. Samozrejme, nebudem vymenovať všetky stretnutia, ale vždy ku koncu stretnutí, napríklad na stretnutí v na kom, obchodných komorách alebo pri stretnutí o téme Safe Harbor, vždy sa ilustrovala zložitosť e, otázok, ktoré táto delegácia riešila. Dovolte mi niekoľko poznámok. Myslím si, že je pravdou, že sme mohli urobiť mnoho toho, čo sa dialo vo Washingtone, sme mohli absolvovať aj tu, ale isté poslankyne a poslanci e, si uvedomujú, že istú informačnú hodnotu táto delegácia do Washingtonu má. Osobné stretnutie sa s ľuďmi, s ktorými by sme neboli, mohli sa stretnúť tu v Bruseli alebo v Štrásburgu, Znamená, že sme nadviazali kontakty, najmä v kongrese. Možno prídu sem na navštevu do Bruselu títo ľudia z amerického kongresu a kontakty sú pre nás mimoriadne dôležité. Vytvorili sme prepojenie s kongresom o téme NSA. Myslím si, že tieto kontakty sú trvalé, aj keď už táto správa e, nebude aktuálna. Takže to bolo skutočne odôvodnené mala táto delegácia pridanú hodnotu. To bol iba jeden príklad. Toľko za mňa. Ďakujem ešte raz všetkým jednotlivým členom tohto výboru za to, že venovali svoj čas a že tri dni intenzívne pracovali. A ďakujem aj nášmu imaginárnemu predsedovi, ktorý tu už teraz nesedí. Takže ja sa stávam teraz predsedom. Možno pracovný dokument by teraz mohol sa stať predmetom rozpravy pre poslancov. Nie? Začnem hovoriť rovno o ďalšom pracovnom dokumente. Nebude rozprava? Dobre. Tak prejdeme k ďalšiemu pracovnému dokumentu, ktorý sa týka prezentácie pracovného dokumentu o zahraničnej politike. Predseda sa už, imaginárny predseda sa už vracia. A tento dokument e, som pripravil ja a ja členovia výboru AFET, je tu aj pani A. E, na Gomez, ktorá sa tiež vyjadrí. Ja poviem niekoľko slov opred a potom nechám slovo Ane za AFET. Chcel by som začať tým, že chcel by som poďakovať výboru AFET, najmä tým, ktorí sa zúčastnili e, delegácie vo Washingtone a ktorí prispeli do prípravy tejto správy. Mm, verím, že tento dokument tvorí plnú rovnováhu z hľadiska toho, aké prebiehali diskusie vo výbore AFED a kľúčová téma je strata dôvery medzi EÚ a USA. To je vlastne kľúčový prvok, e, teda škoda, ktorá týmto bola spôsobená tejto dôvere. A to je jadro tohto dokumentu. Okrem toho pracovný dokument sa týka aj určitého údajného špehovania kancelárky Merkelovej, otázky boja proti terorizmu a že to bolo zásah do národnej bezpečnosti. Pod rúškom boja proti terorizmu tiež sa hovorí o delegácii v Washingtone a niektoré ďalšie body sú tam spomenuté. najmä vo vzťahu k tomu, o čom hovoril pán Albrecht, teda hľadiska toho balíčka ochrany údajov. To je dôležitá časť našej e, návštevy v Washingtone a spomeniem to teraz, že jeden z najdôležitejších prvkov našej delegácie v Washingtone je opäť tá pridaná hodnota tohto šetrenia a tejto návštevy delegácie je, že my Európsky parlament je naozaj jedinečný v tom, že má svoj balíček ochrany, pre ochrany údajov. A to bol ten posledný krok, pri, pretože chceme vytvoriť e, no, dôveru v oblasti toho bezpečného prístavu. A to je kritické pre komerčné transakcie aj z hľadiska aspektu ľudských práv, aj našich vzťahov s Američanmi, aj v súvislosti s otázkami spravodajského charakteru a podobne. Takže teraz už môžem orovzdať e, slovo Ane Gomeš, ktorá je spravodajkým so spravodajcov a týmto preberám funkciu predsedu. Ďakujem pekne, Klod, ďakujem aj za úvod, aj za to, čo si povedal v rámci našej spoločnej práce. Myslím, že bolo veľmi hodnotné, že sme šli spolu a že sme mali e, rôzne uhle, uhly pohľadu z výboru Libe a z výboru AFET a musím povedať, že čo, keďže ja som členka delegácie pre e USA, často chodím do Washingtonu, som si uvedomila, že vlastne nikdy voči nám, alebo nikdy nám nevenovali toľko pozornosti zrazu, keď videli nakoniec, že naozaj dochádza k ohrozeniu dôvery v našich vzťahoch. Pretože je to vec, ktorá je pre nás dôležitá, pre občanov Európy a tu je to otázka tých e, straty dôvery a otázka teda toho špehovania a podobne. Takže musím povedať, e, že teraz e, mali sme veľmi dôležité všetky tie stretnutia, ktoré sme mali aj na ministerstve finančných vecí a podobne. Myslím si, že aj ten, e, vaše, od, ich odpovede e, boli dosť také fragmentované, bolo, niecelkom boli zorganizované. Mali sme v štátnom departmente, teda ministerstve zahraničných vecí, potom sme boli v NSA a to bola línia, ktorá e, sa zmenila potom, čo rokoval kongres keď vystúpil v, potom v Senáte Keith Alexander a Ian Feinstein priblížil kongres bližšie k línii administratívy a to, že naozaj existuje tu veľký problém, že došlo k naozaj výraznému porušeniu alebo narušeniu dôvery a že to treba riešiť a to tiež nastalo v určitej nešťastnej chvíli, pretože prebiehajú teraz rokovania o zmluve TTIP. A v rámci rokovania o TTIP nezabúdajme, že aj tam ide o digitálny obchod. Takže tieto veci len tak sa nedajú zhodiť zo stola. Preto my sme aj obhajovali túto správu a sme hovorili, že sa treba sústrediť na to, aby sme mali um, takú strešnú dohodu medzi EÚ a USA o ochrane údajov, pretože um, inak to bude mať veľmi negatívny vplyv na um, dohodu TTIP pretože aj tá, toto rokovanie sa týka digitálnej ekonomiky a digitálna ekonomia je o, ekonomika je o údajoch. A potom pokiaľ ide o kongres, Tam napríklad um, sa poslanec Rogers, o ktorom som počula, že teraz má prísť do Bruselu, čo je výborne. On povedal, dobre, chlapci, Robíme, my, my to robíme, robí to každý. Robí to Francúzsko, robí to Španielsko, veď to robí každý. A okrem toho ešte pomocou tohto zachraňujeme životy. Tak prečo by sme to nerobili? On povedal, zachránili sme tým životy. Takže vykašlíme sa na ochranu údajov, keď zachraňujeme životy. No už, a potom sme mali e, výbor pre spravodajské služby v Senáte, je pani Wallenstein. Ona mala stretnutie aj s, keď tam bol Keith Alexander a ona vyšla na verejnosť a kritizovala konanie agentúry a povedala, že je nevyhnutné preskúmať mať a vyšetriť, e, e, čo sa udialo. A ja si myslím, že že to by akoby vyvolalo takú reverznú opačnú reakciu, pretože v ten istý deň popoludní bo mali vypočutie v kongrese, kde Keith Alexander a ostatní sa rozhodli, že už nastal čas, že keď e, senátor bol veľkým podporovateľom vždy týchto, tohto výboru pre spravodajské služby a on vystúpil s tým, že niečo tu naozaj sa deje zlé a že tu je ohrozený systém zodpovednosti a toto nefunguje. Takže naozaj a toto im im, ich, im poskytlo možnosť byť ešte ofenzívnejšími v administratíve, konkrétne v, na ministerstve zahraničných vecí, ale aj v NSA, teda v, Úrade pre národnú bezpečnosť, aj v Bielom dome. Tam sa povedalo áno, uznali, že niečo e, zlyhalo, a niečo nebolo v poriadku a v NSA povedali, že dobre, no skúsme sa poučiť aj z našich skúseností, aj z vašich skúseností a skúsme zvážiť, ako môžeme sa poučiť. To bolo pozitívne. Ale čo nebolo pozitívne, Rečnička je prerušená predsedom. Mohli by ste, pani Gomeš, trošku už to skrátiť? Dress which is of course a very important question for us, for our citizens, because Čiže tá justičná náprava, ktorá je pre nás dôležitá, pretože americká legislatíva nemá takéto opravné prostriedky, aj keď sú viazaní medzi nami dohovormi a tak ďalej. Ale na ministerstve zahraničných vecí tak eh, keď eh, to budeme mať my, tak potom aj Afgánci budú pýtať to isté. Takže to nebola línia, ktorú sme mali vo Bielom dome, ale myslím, že to je minimum, o čo by sme mali žiadať. A Hovorí sa, že otázky nemusia, otázky tohto charakteru ochrany údajov nemajú byť predmetom obchodnej dohody, ale ako to že nie. Veď to je súčasť tejto dohody, veď je to tak pre občanov európskych ako amerických, že budeme mať nejaké minimálne normy ochrany údajov a justičnej nápravy, a, pretože my nechceme zmluvu, ktorá bude nejakým spôsobom diskriminačná. Um... The other thing I would like to stress is I think this really showed that we need democratic oversight každom prípade jasné je, že potrebujeme demokratický ku kontrolu, takže máme pred sebou ešte veľmi veľkú úlohu, osobitne keď vieme, že máme rozdelené kompetencie aj na európskej úrovni pri riešení otázok ochrany údajov, ale aj na národnej úrovni s tým, že národná bezpečnosť je stále v rukách národných eh, jednotlivých štátov. Ďakujem pekne, pani Gomez. Ďakujem nemáme veľa času, tak túto časť ukončíme teraz a môžeme ísť na prezentáciu pracovného dokumentu o demokratickej kontrole. Neviem, či pani Intveld by chcela urobiť nejaký úvod. Neviem, či súhlasíte s tým, aby sme pokračovali s týmto pracovným dokumentom. Pán López Aguilar, vzhľadom na čas 16.40 sme mali začať. Je už 17 hodín, no svet sa nezrutí, ale... Dobre, no svet sa nezrúti, takže máme 20 minútový skos, avšak to je dosť obvykle. Áno, v parlamente to nie je veľa, ale keďže štvrtok po obede. Z hľadiska demokratického, keďže tu pani Intvald nie je, pardon, pán Ens tu nie je. Sophie. Chceš urobiť úvod? Myslím, že Vlastne I should do a, a full introduction, but I'd like to make some remarks. Vzhľadom na to, čo tu odnelo, nemusím robiť kompletnú prezentáciu, len urobím niekoľko komentárov. Všetci sa zhodnú na tom, že dohľad e, informačných a spravodajských služieb to je kľúčová záležitosť a ukázalo sa to ako potreba počas týchto verejných vypočutí a vyplýva to aj zo všetkých obvinení a, a z informácií, ktoré e, vlastne máme z mass a tak ďalej. A tento, táto parlamentná kontrola dohľad jednoducho je krehká a neadaptuje sa, nie je prispôsobená na ten druh aktivita činnosti, ktoré spravodajské služby rozvíjajú. Vidíme to v tom, že spolupracujú prostredníctvom nových technológií a tie umožňujú rozšíriť im operácie e, v zásade v akomkoľvek druhu demokracie. Keď existuje e, nejaká moc, tak musí v tejto demokracii existovať aj kontrola tejto moci, ale nemáme na to prostriedky. Situácia nie je adaptovaná na to a tie národné systémy demokratickej kontroly z oči voči spravodajským službám jednoducho potrebujeme, aby tento systém sa posilnil. Ak členské štáty EÚ sa rozhodnú takto postupovať, tak bolo by vhodné, aby to urobili na základe spoločných noriem, pretože spravodajské služby spolupracujú cezhranične a teda musíme sa ubezpečiť, že môžeme dôverovať tým systémom parlamentného dohľadu týchto služieb aj cezhranične, aby základné práva sa ochraňovali rovnakým spôsobom na celom teritóriu EÚ aby tam neboli nejaké únikové cestičky či prázdne miesta, ktoré by tieto spravodárske služby v cezhraničnej spolupráci využívali navyše. Táto kontrola, tento dohľad sa musí robiť nielen na cezhraničných operáciách, ale aj na takých aktivitách, ktoré vznikajú, alebo také, ktoré sú, tak nazvime ich tieňové, o ktorých sa oficiálne ani nehovorí, akože neexistujú. A sú prípady, ktoré ani nepokrývajú zmluvy. Vieme, že napríklad v ESVČ pracuje asi 700 zamestnancov a je to v zásade tajná služba, ktoré, a je tam tajná služba, ktorá akože teoreticky oficiálne neexistuje, ale vieme, že je operatívna, že funguje. A my aj potrebujeme e, dohľad nad incenom aj pre tie tzv. neoficiálne spravodajské služby, ktoré existujú. Myslím, že som spomenula všetky prvky tohto pracovného dokumentu a je, sú tu aj určité otázky pre diskusiu, aby sme mali eventuálne riešenia. V časti riešenia je tam možnosť alebo potreba vytvorenie skupiny na najvyššej úrovni, je to ten štvrtý odsek, keď sa uvažuje o takejto pracovnej skupine na najvyššej úrovni alebo operatívnej skupine, tak obvykle obvykle e, začíname tak trochu tápajúc, ale ja si myslím, že táto otázka vyzerá takto. Európsky parlament ešte do konca volebného obdobia musí predložiť určité odporúčania a musíme postupovať tak, aby budúci parlament hneď po eurovoľbách mohol nadviazať, mohol pokračovať v tejto práci. A tieto odporúčania sa budú potom aplikovať počas budúceho volebného obdobia. Neviem, či by niekto mohol navrhnúť lepší spôsob ako tú skupinu na najvyššej úrovni, ale potrebujeme to na to, aby sme zaručili, že to, čo teraz rozhodneme, že to neostane len na papieri. Veľmi často sa to stalo, stalo sa to napríklad s odporúčaniami pre Echelon, aby to neboli len nejaké všeobecné usmernenia, kde sa bude hovoriť, no dobre, musíme lepšie spolupracovať a tak ďalej. Musíme zabezpečiť kontinuitu jednoducho. posledná poznámka k transparentnosti. Veľa sa o nej hovorí. A nikto nikdy sa proti nej nevyjadril. V súčasnosti platná legislatíva je ale veľmi krehká v oblasti transparentnosti. Rada má tendenciu neaplikovať plne tento princíp transparentnosti a ja mám veľa skúseností s tým. Bezpočetne krát som predložila rôzne návrhy či otázky. A komisia alebo rada mi zamietli prístup k dokumentom, to potom ostalo, na, e, to sa riešilo na súde, ale e, potreba adaptovať dokumentáciu tej potrebe transparentnosti, to je zatiaľ zablokované, ale musíme ísť ďalej, pretože táto legislatíva musela, musí byť rozhodnejšia, silnejšia, robustnejšia. Aby sme nešli len cestou, že EP bude len prikyvovať na to, čo navrhuje komisia a e, rada nechcem, aby táto legislatíva o transparentnosti bola najslabšia. Ja som zásadne proti. Moja výročná správa o transparentnosti, ktorá sa predložila tento týždeň, už aj v tom hovorím, že máme normy o transparentnosti, ale nemáme napríklad postupy na klasifikáciu, označovanie dôverných dokumentov. A keď to tak nie je, alebo keď e, E, požiadame o prístup k nejakým dokumentom, tak máme veľký problém e, sa vlastne odvolať proti rozhodnutiu, zamietavému rozhodnutiu prístupu k dokumentom. A pre normálneho občana tento postup e, je vlastne absolútne nevyužiteľný obrátiť sa na Európsky súdny dvor alebo niečo. Potrebujeme Ide napríklad aj o dokumenty, ktoré sa produkujú aj v európskych spravodajských službách. Oni tiež nie sú vyňaté z tejto možnosti. Tá transparentnosť jednoducho musí fungovať. Musia fungovať zamestnanci v rámci služieb, ktorí majú otázku transparentnosti na starosti. Dobre, teraz Claude Moraeš. Neviem, či mám veľa času. Niekoľko bodov ku kontrole. Vzhľadom na to, že je to národná kompetencia, Existujú spravodajské agentúry a my na komunitárnej úrovni kompetencie nemáme v tejto oblasti. A viaceré časti dokumentu sa na to sústreďujú, ako dosiahnuť zhodu na európskej úrovni a potom sa musíme zhodnúť na tom, ako odporučiť určité veci. A ako môžeme navyšiť transparentnosť aj pre občanov v rámci práce e, spravodajských služieb. Tu by som rád zdôraznil to, že by sme mali odporučiť to, čo vyplynulo aj z národného vyšetrovania, teda tie odporúčania v oblasti transparentnosti v práci spravodajských služieb. Je to našou povinnosťou, pretože hoci nemáme kompetencie, mali by sme byť úprimní a mali by sme odporúčiť posilnenie na národnej úrovni tejto transparentnosti, nenechávať túto kompetenciu bokom, lebo je to na úkor európskych občanov. Myslím, že aj Sofie to veľmi jasne hovorila a ja by som to ešte zdôraznila, aby to bolo naozaj veľmi jasné. Sophie Intveld. Chcela som urobiť rovnaký komentár. Nič nám nebráni, aby sme prišli s našimi odporúčaniami ani princíp subsidiarity, ani národná legislatíva. To sú ľudské práva a ak členské štáty nebudú e, sa e, riadiť a správať podľa týchto odporúčaní, tak to budú musieť vysvetľovať svojim občanom. Dobre. Nasledujúci bod hovorí pán López Aguilar. Chcete vystúpiť pán Albrecht? Áno, dal som vám dať, išiel som vám dať slovo. Ešte skôr, než sa dostaneme k ďalšiemu bodu, tak ja súhlasím s tým, čo tu padlo. Ale ešte jedna myšlienka. Hovoríme o určitom modele kontroly Europolu a možno by bolo vhodné otvoriť to aj v prípade tých eh, spravodajských služieb a nezabúdať Napríklad ja som bol veľmi prekvapený, že v parlamente sú 4 a 5 poslanci, ktorí majú na starosti takúto kontrolu. Myslím, že je to tak. Je to medziinštitucionálna dohoda medzi radou, členskými štátmi a parlamentom. A zdá sa mi smiešne, že my, ktorí sme poverení e, vyhodnocovaním základných ľudských práv, a bezpečnosti EÚ, tak mne sa zdá smiešne, že my nevieme a nie sme informovaní o tomto orgáne a títo poslanci ani len nie sú povinní povinovatí sa s nami e, komunikovať a oznámiť. Ja si myslím, že to je tiež problém. A potom, že na základe tej interinstitucionálnej dohody sa hovorí, že sú to len dve veľké politické skupiny, ktoré potvrdili e, existenciu takéhoto orgánu. No neviem, kto má v tom prsty. Ale čo je jasné, že nikto sa, všetci sa tvária, že nikto nič nevie. A rozhodne sa mi to nepáči a malo by sa o tom hovoriť. Pani Gomeš k tomuto bodu. No dobre. Mali by sme mať nejaký systém alebo nejakú odporúčanú prax. Treba overiť, že tento orgán naozaj existuje. existuje. Možno by koordinátori rozšíreného predsedníctva AFETu sa tým mohli poveriť. Ja som bola na AFETe a ja nemám ale ešte bezpečnostnú kontrolu z e, Portugalsku, tak ešte e, som sa tohto procesu nemohla zúčastniť. No neviem, čo sa stalo a nech sa stalo, čo sa stalo, tak ja o tom nič neviem. Možno by sme sa mohli spýtať pána Broka ako predsedu AFETu a možno by vedel viacej informácií. Pán moráš. len uh, z hľadiska informácie Môžem niečo dodať? Incen to nie je spravodajská služba či agentúra, je to centrum na zber a analýzu informácií. Ide o informácie o zahraničnej politike a to sa potom postupuje ďalej ESVČ. Vytvorilo sa to za Solanu, a cieľom bolo podporiť e, alebo pomôcť fungovaniu pani Aštonovej. Nejde o spravodajskú agentúru ako takú. Nemôžu sa tam zbierať e, nejaké informácie takéhoto druhu. Pán Albrecht, ako všetky informačné služby, aj oni hovoria, že len analizujú, ale ako všetky ostatné, je to incena, navyše neexistuje na to právny základ pre toto centrum a neexistuje parlamentná kontrola, my nevieme, čo tam robia pán López Aguilar. No ja som sa práve dozvedel o tejto situácii. Ja neviem, čo je, kto je, či je AFED kompetentný pre túto záležitosť, ale požiadame sekretariat, aby zistil viacej informácií. Ak dovolíte, sekretariat mi práve napísal súčasná medziinstitucionálna dohoda o posune informácií sa venuje len otázkam zahraničnej politiky a AFETu, ale v novej verzii sa ide, sa tra, e, ide o informácie spravodlivosti a vnútorných záležitostí. Tak sa pripravuje aj v rámci dohody o posunu informácií. Tak doteraz to bolo len záležitosť AFETu. No to len pre vašu informáciu. Pretože zdá sa, že sú tu určité obavy. No, dobre, ideme k ďalšiemu bodu prezentácia pracovného, do, pa, pracovného dokumentu, teda vzťahy medzi tými praktikami masívneho dohľadu USA a EU a teda posun údajov. Nech sa páči, pán Albrecht je pán spravodajca ako prvý, možno začne. Ja navrhujem, dobre, ak chcete začať. Dobre, koľko minút chcete? Ale stručne, pretože musí byť aj kolo otázok a odpovedí. No dobre, len som chcel vedieť. Dobre, dve minúty. Tak tento pracovný dokument je rezume praktík masívneho dohľadu a špionáže. A ja, o tom sme už hovorí. A hovorí tiež aj o situácii v ochrane údajov USA a EÚ a o situácii o ochrane údajov e, v EÚ v rámci primárneho práva a o ochrane údajov ako takých vo všeobecnosti. A závery. Poprvé, členské štáty musia nasledovať usmernenia EÚ v sekundárnom práve a sú aj rôzne opatrenia Poprosím vás, pán predseda, aby ste netelefonovali do mikrofónu, lebo si vypočujeme celý váš telefonát. Ale nebojte sa, sme na to zvyknutí. Bezpečnosť proti informatickým útokom aj otázka národnej bezpečnosti e, sú, teda spadajú do tejto sekundárnej legislatívy. Je jasné, že diskutujeme o tom, či je tam tá výnimka, či sú mino, alebo či to je tá národná kompetencia a akým spôsobom je tu možnosť, že tieto opatrenia, kontroly spadajú či nespadajú do týchto opatrení. Všeobecne európske právo pokrýva aj národnú bezpečnosť Inak to je mimo rozsahu pôsobnosti, na rozdiel od ochrany údajov. Preto musíme zadefinovať, čo to národná bezpečnosť je a jasne stanoviť, že tu nie sú výnimky z EU práva a sekundárneho práva. Musíme stanoviť to, že európske štáty musia európske právo dodržiavať, že tu je tá výnimka pre národnú bezpečnosť, to musíme osvetliť, prečo V prípade pravidel o osobných údajoch by, malo byť, e, by tam mali byť jasné ustanovenia v základnej ochrane tým základným právam. To tam nikde nie je napojené. Ani v tej výnimke pre národnú bezpečnosť sa to e, nejakým spôsobom nevysvetľuje. A potom rámcová dohoda medzi EÚ a USA o ochrane údajov v rámci súdnej a policajnej spolupráce To sa nerobí z tých bezpečnostných dôvodov a potom je tu odkaz na e, dohovor o kyberzločine Rady Európy. To nám tiež pomohlo pri budovaní tých určitých princípov pre členských štátov v jednotlivých aktivitách a potom tu máme nariadenie Europolu, kde by mal byť článok, kde sa hovorí, že údaje získané pri porušovaním ľudských práv, tak jednoducho takéto údaje sa nebudú spracovávať. Toľko k obsahu tohto pracovného dokumentu. Je tam aj ďalá séria záverov, ale nebudem ich zachádzať do detajlov. Very comprehensive rundown, so I don't have anything to add. It's not the case. We could be moving. moving. Ak tomu tak nie je, prejdeme k ďalšiemu bodu, hovorí predseda. Ďakujeme nasledujúcim hosťom. Máme tu záverečné zasadnutie, zasadnutie 3, dopad, monitorovanie údajov na vzťah medzi právnikom a klientom. Máme tu právnikov, ktorí sa špecializujú na tieto otázky. Bude tu pán Jonathan Goldsmith, ktorý je generálnym tajomníkom Rady advokátskych komôr a právnických spoločností Európy, CCBE. Vypočujeme si jeho prezentáciu, podobne ako prezentáciu ďalších rečníkov. CCBE v oktobri vyjadrilo úzkosť nad rizikami pri masovom monitorovaní údajov o občanoch, pri narúšaní súkromia právnickej profesie a narušovanie, narušanie dôvery občanov v právny štát. Všetko to sú to relevantné záležitosti. Pán Goldsmith, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Budem hovoriť pomalšie, pretože ešte sa stále nezobrazili diapozitívy, ale mali by čoskoro naskočiť. Veľmi pekne ďakujem výboru za to, že posla, pozval zástupcu CCBE. Je to Rada advokátskych komôr a právnických spoločností v Európe. Teraz už máme diapozitívy, ktoré bežia iba na počítači, ale na veľkých obrazovkách sa nezobrazujú, ale keby sa zobrazovali, videli by ste krásnu mapu. Nášho členstva máme 12 pozorovateľov a 25 stálych členov. Zastupujeme vyše milióna európskych právnikov. Ako ste predtým povedali, vydali sme výrok k dopadu masového sledovania údajov na dôvernosť vzťahu medzi právnikmi a ich klientmi po tom, čo pán Snowden odhalil isté fakty. Zásadná otázka, s ktorou by sme sa radi vysporiadali, je táto. Ak by som bol právnikom Edwarda Snowdena, aké by som mal záruky, že by som nemusel prezradiť žiadne informácie z toho, čo oznelo Eh, v rozhovore medzi mnou a Snowdenom. Snowdenom myslím, že každý pozná odpoveď na túto otázku. Eh, táto klauzula by neplatila v prípade pána Snowdena. Ak vidíme, aký je dopad takéhoto výroku, tak treba venovať minútu či dve analýze toho, čo vlastne je to profesionálne tajomstvo, utajenie veci medzi právnikom a klientom. V všetkých členských štát, štátoch je to tak, ale má to rôzne právne názvy. Ide tu o to, že to, čo odznie medzi právnikom a klientom, môže zostať dôverné. Je to buď profesionálne tajomstvo, je to niečo, čo je chránené právom, chránené ústavami, trestným poriadkom rozličných členských štátov a nielen, že to funguje vo všetkých členských štátoch EÚ, ale aj Európsky súd to potvrdil svojimi rozsudkami opakovane, podobne ako Európsky súd pre ľudské práva. Máme tu viaceré veci, ktoré by sme k tomu mohli povedať. Po prvé, hoci to nazývame dôvernosť údajov medzi klientom a e, právnikom a ide tu o prospech občana. Je to isté právo, ktoré patrí medzi práva občanov má sa tu chrániť klient a zabezpečiť výkon spravodlivosti. Ochrana klienta. O, o čo tu ide? Klient musí byť schopný hovoriť so svojím právnikom a odhaliť celú pravdu, ktorá je chránená dôvernosťou pred odhalením. Napríklad e, môže povedať niečo, čo je z čoho môže byť v rozpakoch, alebo má niečo, čo nie je celkom košer a chce to chrániť, nechce, aby za to bol žalovaný. A právnik, napríklad klient toto všetko prezradí právnikovi a povie tak plnú pravdu, je v záujme klienta, právnika a v záujme kolektívu, aby bolo toto tajomstvo chránené. Ak klient si nie je vedomý, e, že je takto chránený, tak klient si môže zvoliť, že nepovie právnikovi celú pravdu. Práve preto tu existujú takéto záruky, aby bol zaručený výkon spravodlivosti. Predstavme si, že existuje isté právo, ktoré sa nazýva rovnosť zbraní medzi vzájomnými súpermi a ak jedna strana vie si prečítať všetky správy, celú komunikáciu medzi klientom a právnikom a druhá strana nevie, o tom ani nevie si prečítať komunikácie, tak je to jasná nevýhoda. Niekedy to je niečo také ako zničenie dôkazov alebo vytvorenie nových dôkazov, vyfabrikovanie nových dôrazov. Takže určite nejde o rovnosť zbraní a profesionálne tajomstvo medzi uchovávanie tajomstva o informáciách, ktoré prebehnú medzi klientom a právnikom, by malo zostať zachované. Napríklad by ste mohli predložiť argument, že prečo pán Snowden by mal e, mať nárok na utajenie svojich tajomstiev, keď on odhalil tajomstva iných. Obrovské, obrovské množstva tajomstiev iných. Možno by sme mali mať pocit, že on by nemal e, mať právo na uchovanie svojich tajomstiev, ale táto klauzula tu nie je len pre pána Snowdena, je pre nás všetkých, je pre verejné blaho, pre verejné dobro, pre každého jedného človeka, bez ohľadu na to, aký vážny zločin spáchal. Ako vieme, zvyčajné testy, zvyčajná miera, ktorou sa dá odmerať civilizovanosť, je, čím e, hroznejší zločin, tým by mal byť vyšší trest. Ale profesionálne tajomstvo vo všetkých oblastiach zákona existuje. Existuje v trestnom práve, existuje v občianskom práve, takže v prípade pána Snowdena je to veľmi dobrý príklad toho, ako špionáž má vplyv na občianskú stránku práva. Nehovoríme tu o páchaní trestných činov, hovoríme tu napríklad aj o obchodných tajomstvách firiem, ktoré sa takto dajú odhaliť špionážou a monitorovaním údajov, tajným monitorovaním údajov. A vláda má teraz prístup k obchodným tajomstvám. Môžu to byť technologické tajomstva, napríklad niekto vyvíja technológiu, ktorá umožní e, vyrobiť niečo vojenské alebo vo všeobecnosti niečo, čo sa dá obchodne zužitkovať a tým sa posilnia iné firmy, keď takéto tajomstvá, ktoré sa e, právnik a advokát dozvedia, keby neboli chránené. Samozrejme, že právnici a advokáti sú tým slabým ohnívkom, od ktorých sa dá vynútiť priznanie takéhoto tajomstva, ale ma, musia existovať aj protiopatrenia, ktoré chránia takéto tajomstvo, ktoré chránia údaje, ktoré prezradí klient právnikovi pred odhalením. Je tu aj vzťah medzi dôvernosťou, uchovávajú utajením a demokraciou. Demokracia stojí na tom, že ľudia sú schopní hlasovať. Ako vieme od invázie v Iráku, demokracia je viac než len schopnosť hlasovať, týka sa hodnot občianskej spoločnosti, mechanizmov, ktoré fungujú v občianskej spoločnosti a demokratická spoločnosť je schopná učiť sa zo svojich chýb a korigovať ich. Tam je rozdiel medzi občianskou spoločnosťou demokratického typu a diktatorskou spoločnosťou, diktatúrou a sú rozličné poistky v demokraciách, ktoré zabezpečujú, aby sa tie isté chyby neopakovali. E, príkladom je parlament, kde teraz sedíme. Napríklad v Británii opozícia má právo byť lojálnou k štátu a zároveň kritizovať vládu. To je mechanizmus, že je možné odhaliť i chyby vlády bez toho, že by to bolo považované za prečin, za vlasti zradu. Pra, e, právnici pred súdom sa tiež e, opierajú o veľmi dôležitý mechanizmus. Tu na v mojom milovanom členskom štáte, odkiaľ pochádzam a ktorého, ktorý reprezentujem po celej Európe, kade chodím. Máme tu príklad z tohto štátu, keď ide o zlyhanie e, v prípade Murdoka, keď išlo o tlačového magnáta a tlač, vláda a opozícia všetci boli zastrašení a istým spôsobom dotlačení, zvedení, dá sa povedať. A len napokon zlé praktiky, ale praktiky vyplávali na povrch a právnici na súde hrali veľmi dôležitú úlohu aj v občianských prípadoch, kedy priniesli dôležité svedectvá a dôkazy. Je to možné len vtedy, ak ľudia, ktorí sú e, celebrity, sa tiež boja, čo by sa im mohlo stať, keď prestúpia isté dohodnuté pravidla. A pravda vidie na vrch a veci sa dajú napraviť a skorigovať len preto, keď klient verí svojmu právnikovi, že neodhali, neposunie ďalej informácie, ktoré mu klient zverí počas utajených rozhovorov medzi klientom a právnikom. Teraz sa dostávame k samotnému srdcu toho, čo chcem dnes povedať, aký je dopad masového tajného sledovania údajov na tento vzťah, tajný vzťah, alebo vzťah utajenia informácií medzi právnikom a klientom. Je to narušenie pravidiel právneho štátu, pretože táto klauzula utajenia už nemôže byť zaručená. Uvedomujem si, že nie. Všetci, všetkých právnikov a advokátov sa to týka. Treba si však uvedomiť, že teraz má štát prístup k všetkému, Vrátanie komunikácií medzi klientom a právnikom, ktoré sú utajené. Keď sa napichne na údaje tak, vidíme príklady v Spojených štátoch, kedy agenti zneužili údaje, predali údaje, použili ich na svoje vlastné účely. Ako raz existujú údaje, tak sa dajú istým spôsobom poposúvať a zneužiť. A tým, že už neexistuje táto dôvernosť e, a utajenie, Porušili sme základný pilier demokracie. Teraz, ako poradiť členom advokátskych komôr, ako poradiť právnickým komorám, ako sa správať. Nemáme technológiu, ktorá by nás ochránila, ktorá by zabezpečila komunikáciu medzi klientmi a právnikmi. Ako vyriešiť tento problém? Uvedomujeme si, že z časti a dlhá, dlhodobá a trvalá časť etiky deontológie právnikov sa nám pod rukami zmenila, ani sme si to nevšimli. A to závažne, pretože toto všetko má dopad na občanov. Naše odporúčania sa týkajú právnych e, vecí a technických vecí. Z právneho hľadiska by sme radi odporúčali, aby na Európskej únijnej úrovni sme boli chránení pred tajným monitorovaním údajov zo strany vlád. Mm, hovorili sme členom advokátskych komôr, že zo zjavných dôvodov na národnej úrovni už vznikli obavy, pretože títo ľudia už museli reagovať na to, čo robia ich vlády. Špionáž je dobrá vec, špionáž nás všetkých chráni, takže naozaj je ťažké rozlišiť tieto záležitosti na národnej, vnútroštátnej úrovni, ale na unijnej úrovni sme práve si vypočuli, že neexistuje správodajská služba, výzvedná e, unijná služba. Je, a národné vnútroštátne výzvedné služby nie sú v kompetencii únie. Myslím si, že teda EÚ by malo stanoviť minimálne štandardy e, tajného monitorovania údajov a zaštitiť sa národnou bezpečnosťou. Čo sa týka technických riešení, boli by sme radi, aby záruky týkajúce sa cloud computingu a elektronického komunikovania boli istým spôsobom technicky ošetrené tak, aby nebolo možné sa do nich e, napichnúť, nabúrať a odpočúvať ich. Ďakujeme pekne. Pán Goldsmith, vypočuli sme si tu priam ústavnú teóriu Ďakujeme, že ste nám predoslali tieto, predostrali tieto otázky, ktoré trápia advokátske komory, právnické spoločnosti v Európe. Ďakujeme vám. Mám pocit, že sme si vypočuli viac než len to, že by sme ukázali žltú kartu rizikám, ktoré sa týkajú utajenia údajov pri komunikovaní medzi klientom a E, klientom a právnikom. Je to viac ako žltá karta, je to oranžová karta, je to priam červená karta. Teraz už asi nemáme čas na rozpravu. Neviem, či spravodajci a tieňoví spravodajci by sa chceli spýtať nejaké otázky. Um, um, myslím, že kolegovia mali predovšetkým záujem o toto vypočutie, pretože majú obavy aj o vzťahy medzi klientom a právnikom či advokátom. A myslím si, že to je tiež dôležité aj v rámci nášho šetrenia. A myslím si, že to, čo ste povedali, bolo e, jednoznačné a jasné, takže ja len sa pokúsim vyabstrahovať niečo z toho, čo som si e, respektíve naviažujem na to, aj my, keď sme boli vo Washingtone, tak e, tiež bolo poukázané na to, že dochádza k veľkému vlastne priemyselnému úniku vo vzťahoch a sú tu také určité e, údajné obvinenia, e, že sa teda získavajú údaje a tak, e, údaje a tak ďalej. Čiže Predstava je taká, že teda údaje idú od NSA do e, kriminálnej sféry a, pro, a tiež e, že teda do tých orgánov, ktoré sú činné v trestnom konaní a ktoré majú na starosti presadzovanie práva. Ak sa to, ak sa to takto deje a či sa to deje, Európe, ak sa to deje, tak do akej miery to ovplyvňuje každodenné aktivity pre tých, ktorí pracujú v tejto oblasti? Ehm, je, je tu nejak, niečo, čo by mohlo zmeniť, akým spôsobom by mali spolu, spolu, fungovať trestné zákonníky? Alebo ako by mali fungovať orgány činné v trestnom konaní na báze takýchto obvinení? môžem sa vrátiť e, k kolegyni Sofie Infield, ktorá vlastne predtým poukázala na podobnú tému. Takže to chceli by sme vedieť, že čo si o tomto všetkom myslíte. Dobre, takže vypočujeme si ešte pani Infeld a potom pána Albrechta a potom dáme slovo pánovi Goldsmithovi. Áno, mám jednu otázku. Mám málo, menej otázok. Nie som celkom právnou odborníčkou, ale cieľené sledovanie má vplyv na vzťah advokát-klient. No, neviem, nemyslím si, že spravodajské alebo tajné služby by e, s, zúčastnili cieľeného sledovania v nejakom masívnom meradle. Ale skôr tu ide o to, že pri tomto masívnom sledovaní e, sa niečo odhalí e, popri tom vedľa. A teraz e, vy ste advokáta, sa niečo dozviete, čo je ilegálne a teraz je možné z, žalovať tajnú službu alebo teda vládu, pretože oni porušujú vaše právo, aj keď v podstate to nerobia na schvál, alebo nie vás sledovali, ale oni sledovali niečo iné a popri tom sledovali vás, aby som to nazvala, ako to je vedľajší výlovok. Čiže z hľadiska profesionálneho tajomstva by to malo ale platiť aj v iných prípadoch, ako napríklad v prípade lekárskeho tajomstva pretože oni tiež možno komunikovali niektoré e, predmety lekárskeho tajomstva a boli odpočúvaní, tak už tým pádom sa to dostalo von napríklad keď e, teda e, lekári a právnici to sú rôzne kategórie, ale napríklad komunikácia s pacientom, ktorá je tiež predmetom tajomstva a keď, popri, keď tajné služby sledovali veci a odhalili ako popri svojom sledovaní takéto informácie, či to nie je porušenie e, práv pacienta. A ďalej, či by ste nemohli ešte povedať niečo o tom, ako by ste to riešili cez ústavu. Či ste už pripravili pre nás nejaké návrhy, ktoré môžeme predložiť rovno Európskej komisii. Teraz pán Albrecht. Ja len priamo budem pokračovať v tomto, pretože tie tri odporúčania. Dobre, ja ich e, beriem, ale prvé dva sa týkajú zmeny základnej zmluvy o EU. A, a to viac menej pán Walter e, v predchádzajúcom paneli prakticky vyjadril, že je to nemožné, respektíve to vaše tretie riešenie. A Ja to vidím ako problematickejšie než ty, ako Sophie, lebo napríklad také programy ako Prism alebo Tempora, tým je to jedno, koho analizujú. Nejde o to, že už sa nezacielajú, nezacieľujú na niekoho konkrétneho, len chcú vedieť, aké sú tie vzory, aké sú tie šablóny, im je to jedno. Za tým nevidia osoby. Ale my musíme povedať, že takýmito možnosťam, s takýmito systémami sledovania nie je ani možné z hľadiska štruktúry tých programov ani rozhodovať o tom, že aká je miera utajenia medzi týmito komunikačnými partnermi, lebo tie programy nie sú napísané takýmto spôsobom, oni automaticky analýzujú len ako keby šablóny systémy, štruktúru a pritom nevieme, o koho ide. Ani aké má táto osoba pozadie. Ale dostávame sa k týmto k pesimistickému bodu, že to je jasná červená karta a tu musíme jasne ukázať, pretože keď takéto veci existujú, tak už neexistuje žiadna dôvera medzi klientom a e, advokátom. A keď sme naposledy mali smernicu o práve, práve na prístup k advokátovi, vtedy sme jasne hovorili, že musí byť zabezpečená dôvernosť tohto vzťahu a členské štáty s tým súhlasili, ale e, aj táto vec má svoje zadné dvierka, kde vždy môže prísť s tým, že ide o otázku národnej bezpečnosti a tým pádom vlastne toto je celé veľká čierna diera národnej bezpečnosti, lebo na toto môžu členské štáty poukázať vždy. A členské štáty môžu urobiť čokoľvek, keď, pokiaľ ide o národnú bezpečnosť, pričom by nemohli napríklad všetko robiť po eh, svojom vlastnom členskom štáte. Takže treba sa vrátiť späť domov a opýtať, že či je niečo v súlade s ECHR pokiaľ ide o národnú bezpečnosť. Ja si myslím, že samotné ECHR a že napríklad britská ústava tiež platí, keď e, bude národnú bezpečnosť vykonávať e, GSIQ. Um, Napríklad aj pokiaľ ide o spoluprácu s e, takými orgánmi ako je NSA, to tiež, na to sú tiež pravidlá a my pravidla máme, ktoré sú tu už neviem koľko rokov. Na to by sme sa mali zamerať. No potom je tu otázka na európskej úrovni, alebo aká je úloha európskej úrovne, to je otázka európskych pravidel. A je tu potom otázka, že čo je národná bezpečnosť a ako budeme interpretovať e, výnimky. A ja neviem, že či tie opatrenia, o ktorých tu hovoríme, sú pokryté reštriktívnou interpretáciou národnej bezpečnosti, tak ako je to zadefinované v zmluvách. Ďakujem, teraz má slovo pán Goldsmith. Takže pokiaľ ide o otázku vzťahu advokáta a klienta, napríklad keď sa pozrieme na legislatívu o praní špinavých peňazí, eh, a v minulosti eh, advokáti nechceli ehm, odhaliť informácie, keď mali orgány činné trestnom konaní podozrenia, členských štátoch, ale v každom členskom štáte sú iné predpisy a niektoré majú určité výnimky, napríklad keď e, ide o hrozenie života, tedy e, už musíte porušiť pravidlo utajenia či tajnosť. Ta... A sa snažíme ale veľmi, veľmi citlivo pristupovať k tomu, kedy vlastne odhalíme um, to, čo je predmetom utajenia alebo tajomstva orgánom činným trestnom konaní či orgánom presadzujúcim právo. A tiež je tu potom aj otázka, že čo je nelegálne, čo nie. A to tiež e, dosť e, sa líši v členských štátoch. My musíme preskúmať schopnosť členského štátu mať prístup k tomu, aby zabezpečili um, tajomstvo medzi advokátom a klientom, ale každý členský štát má iné pravidlá s inými výnimkami, takže nie je všeobecná jedna odpoveď na to, že či by to mohlo byť e, nelegálne. To závisí od ústavy. Aj profesionálne tajomstvo je rôznym spôsobom zadefinované. V niektorých členských štátoch je to dokonca v ústave, niekde je to v trestnom zákonníku, niekde je to len ako také administratívne právo. Takže v každom prípade musíte sa obracať na iné právne akty. A keď chcete ísť na Európsky súd pre ľudské práva, tak e, tiež musíte vedieť, aké, akými pred otázkami tam e, idete a na báze akého práva. Napríklad veľmi pomáha Európsky dohovor o ľudských právach, ale to funguje ako taká strešná legislatíva. Tu treba tiež, najprv treba zistiť, ako je to s domácim právom v členskom štáte. No, a pokiaľ ide o to tajomstvo alebo profesionálne tajomstvo, keď som si pripravoval tento príspevok, advokáti boli jediní, ktorí mali zo zákona garantovanú profesionálne tajomstvo. Isté existujú aj iné e, profesie, ktoré tiež obsahujú určité profesionálne tajomstvo. A teraz pokiaľ ide o tých tro, tie tri odporúčania, e, vy ste teda e, na to reagovali, možno by sme mohli pouvažovať či by sme prostredníctvom našej vlastnej štruktúry výboru, ktorá má veľkých odborníkov na právo, či by sme mohli vypracovať naše normy ochrany. E, ja si tiež odnášam to, čo ste povedali, že na európskej úrovni nemáme žiadne kompetencie a či, že to nemá zmysel. Podľa mňa to e, nie je pravda, že by to nemalo zmysel, aj keď e, nemáme takúto kompetenciu. Rada Európy vyvíja množstvo rôznych e, od profesionálnych noriem, ktoré my využívame veľa keď píšeme listy vládám, keď sme im povedali, že dodržali to a to, keď e, komunikujeme s inými obchodnými, právnickými komorami a tak. A to je, keď sú nejaké štandardy, nejaké normy, tie sú určite vždy užitočné. Užitočné sú aj pre budúcnosť a užitočné sú aj ako základ nejakého vývoja. Keď chcete z niečo budovať, z niekade, tak potrebujete nejaký základ. A potom posledná poznámka sa týka toho, že nie je možné z celého tohto vývoja vylúčiť e, právnikov či advokátov v takom zmysle, že ak e, je, sa uzná e, tá dôvernosť medzi advokátom a klientom, že to bude nejakom, nejak, nejakým spôsobom právne upravené a to, ak by bola nejaká vôľa, tak určite sa nájde aj cesta. Takže technicky sa to určite niekde dá z, zabezpečiť a, a podľa mňa by to ani nemuselo byť také komplikované. Dúfam, že som zodpovedala vaše otázky. Predseda hovorí teraz bez mikrofónu. By now, we thank you for your cooperation and I am announcing that we will be resuming our work within the Libyan inquiry. Um, ďakujem pekne. E, budúci týždeň sme v Štrasburgu 9. decembra o 19.30 máme schôdzu, pretože je plenárka. Pýtate sa na miestnosť? Neviem, kde to presne bude. To bude oznámené na čas. Ďakujem. Dovidenia.